Right, ladies and gentlemen, dear colleague. Kolegovia a kolegyne, začíname o 6 minút neskôr. Myslím si, že by sme mali pokračovať v našom zasadnutí. Poprosím vás, utište sa. Takže prejdeme k bodu číslo 10. Všeobecný rozpočet Európskej únie, všetky sekcie. Mohli by sme začať hneď s hlasovaním. Spravodajca chce niečo povedať? Nie. Dobre. Takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Budeme hlasovať po dvoch častiach, ako viete. Máte dva e, separátne hlasovacie zoznamy, takže prejdeme k rozpočtovému procesu za rok 2018. A prvý pozmeňujúci návrh je 5288. 5288, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 5269, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5270, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5250, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5227, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 5309, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 5230 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5231 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5210 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5251 za, proti, zdržali sa, overme si to. 5251, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšie vypadáva. 5271, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 5272, kto je za, zdržali sa zamietnuté. 5273 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5274 za, proti zdržali sa zamietnuté 5275 za, proti zdržali sa zamietnuté 5228 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, 2, 7, 6, to je za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, 3, 1, 9 a 5, 3, 2, 0, blok, a hlasovanie blok. A ešte aj ďalšie 3. Takže hlasovanie en blok, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 5277, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 5315, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 5278 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5211, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté prijaté. 2, kto je za, kto proti, zdržali sa, prijaté. 9, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5316, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5262, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5280, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 5281 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5229 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5282 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5283 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5212 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalšie vypadá. Potom máme hlasovanie en bloc 5290 a 5308 za, proti zdržali sa prijaté. Teraz 5214, to je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 5291 za, proti, zdržali sa. Overme si. 5291, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasne prijaté. Ďalšie vypadá 5226 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté. Overme si. 5226 Austrevičius. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 5313, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 5252, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Overme si. 5252, sole. Končím hlasovanie. Prijaté. 5214 vypadá. 5220, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si, 5220, otváram hlasovanie, traja chýbajú, dvaja, jeden chýba, dobre, jeden spí, dobre, končím hlasovanie, jasne prijaté. Ďalšie dve vypadajú. 5, 3, 1, 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 5, 2, 3, 3, za, proti, zdržali sa. Overme si. 5, 2, 3, 3, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 33 k 32, takže prijaté. Ďalšie vypadá E, 5, 3, 1, 8. Za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 2, 3, 4, to je za, to je proti, zdržali sa zamietnuté. 5, 2, 4, 0, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 5, 2, 4, 1, to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. Päť, 2, 4, 1 overme si, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to jasne prijaté. 5, 2, 1, 5, kto je za, kto je proti. 5, 2, 1, 5, kto je za, kto je proti zdržali sa, prijaté. 5222, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, prijaté. 5253, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Potom máme hlasovanie en bloc o piatich pozmeňujúcich návrhoch, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 5232 za,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 proti zdržali sa prijaté, kompromis 6, kto je za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 7, kto je za, kto je proti zdržali sa prijaté, 5, 2, 4, 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si, 5, 2, 4, 9, otváram hlasovanie. A je to, a končím hlasovanie, je to zamietnuté.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 kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k 5260. Sole, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A 5221, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si to. 5221. Tri chýbajú, dvaja chýbajú, jeden chýba. Dobre, končím hlasovanie. Bolo to jasne prijaté. Teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu o návrhu stanoviska o všeobecnom rozpočte Európskej únie finančný rok 2017, správdajca je pán Preda.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 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa. Overme si 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie 35, 30 prijaté. Potom prejdeme k 21, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa Overme si. 27. Castaldo, otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 25. Gáler, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 32, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k elektronickému hlasovaniu o návrhu, tak ako to bolo predložené. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 41, za, 12 proti. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu 11 Stratégia Európska únia Afrika, podpora rozvoja, spravodajca je pán Castaldo. Chce pán spravodajca niečo povedať? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem sa iba poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu. Mali sme tu síce letné prázdniny a boli tu problémy, ale nakoniec sa nám podarilo dosiahnuť dobré kompromisy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 Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. 59 za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté. 33 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme si to. Hlasujeme o 33. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 9 za. Proti, kto sa zdržiava. Schválené. Návrh 7. Valero za. Proti. Kto sa zdržiava. Schválené. 63 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 64 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 65 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 66 za, proti, kto zdržiava, schválené, 67 za, proti, kto sa zdržiava, to si overíme. Hlasujeme o 67. Uzatváram hlasovanie. 69 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 71 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 73 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 76 a 79 e, spolu za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 82 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 83 za, proti, kto sa zdržiava schválené, ale môžeme si to overiť. Hlasujeme o 83. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 84 za, proti, kto sa vás schválené. Hlasujeme o celom pozmenenom návrhu. To je za, teda pardon, je to elektronicky. Hlasovanie uzatváram. Schválené 54 za, 7 proti. Bod 12 uzavretie dohody o zriadení Medzinárodnej nadácie EU-LAC. Spravodajca Permuj, chcete sa vyjadriť? Pani Lusing, ďakujem. Pán spravodajca tu nemôže byť dnes prítomný a preto ma poverila, aby som sa v jeho mene poďakovala teňovým spravodajcom za spoluprácu a uh, ochotu podporiť e, zriadenie nadácie EULAC. Tým sa posilní dynamický politický dialog a priestor pre významné e, vzťahy medzi EÚ a Latinskou Amerikou a žiada o podporu pozmenujúcich návrhov, ktorých sa žiada o zriadenie takejto nadácie, tak aby sa prehlbilo strategické partnerstvo a posilnil sa aj regionálny dialog. Prehlbenie týchto vzťahov je dôležité na to, aby sa využil ich plný potenciál a e, zareagovalo sa na e, globálne výzvy, pred ktorými všetci stojíme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Takže teraz pristúpime k hlasovaniu. Najskôr návrh e, Carvera, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté. Takže teraz e, hlasujeme o pozmenenom návrhu správy. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené 59 za, 2 pro, 2 proti. Dobre, budeme pokračovať? So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we're slightly... Máme trošku časový náskok, čo je dobré, ale ja by som predsa len chcela, aby sme pokračovali v zasadnutí. Možno, že poradcovia EPP, pán Opaman, 13, výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ide o výročnú správu. Ja som rozdal návrh tejto správy pred letnou prestávkou. Dúfam, že aspoň niekoľkí z vás sa mali čas naň pozrieť. Ide o prvú správu mňa ako predsedu. Snažil som sa zamerať na strategický rozmer tejto zahraničnej politiky EÚ vo svetle našich cieľov aj vo svetle toho, čo sa za minulý rok dosiahlo. Dostali ste aj správu podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky o e, tom, čo sa dosiahlo v roku 2016. Prosím, pozrite sa na to predtým, ako budeme hovoriť o konečnej podobe našej správy. Moja správa sa zameriava na tri piliere vo svetle očakávaní našich občanov. Poprvé koordinácie, hodnotenia hrozieb, potom konsolidácia a prehlbenie európskeho projektu s zvýšenými kapacitami EÚ a po tretie spolupráca v rámci koalícií a inštitúcií v bezpečnostnej oblasti. Ako som už povedal, ja som sa pokúsil zamerať na tie najdôležitejšie otázky. Potom je na vás, aké e, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy by ste chceli predložiť. Ja by som vás osobne vyzval k tomu, aby ste sa, kolegovia, e, zamerali skôr na e, sektorálne oblasti a nie regionálne. Teším sa na spoluprácu s vami, ale musíme, sma, musíme sa zamerať na kľúčové oblasti na budúci rok a vyhnúť sa duplicite. Tak ako minulý rok, dúfam, že budeme mať tie návrhy čo najskôr, aby sme mohli rešpektovať priority nášho výboru. Toľko z mojej strany, takže teraz si rád vypočujem vás k tejto správe a do skoro pol šiestej máme čas. Pardon, pol štvrtej, čiže máme skoro hodinu. Teraz ako prvý Knut Fleckenstein. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za prácu, ktorú ste odviedli na tejto správe. Ďakujem aj za prácu vášho e, poradcu. E, je to Poliak, e, niekedy je to cítiť. Nemáme zásadné ťažkosti s tým, čo tu uvádzate, ale možno, že na tom či onom mieste by sme niečo doplnili. Spoločné stanovisko o obchodovaní so zbraniami napríklad, alebo viac o Západnom Balkáne. Celkom súhlasíme s tým, čo píšate o strategickej spolupráci s USA, ale mali by sme zobrať na vedomie nového prezidenta a s ním aj nové myšlienky, čo by sme mali zohľadniť pri našej práci. A potom je správne aj to, čo ste napísali k Rusku. Možno, že by sme aspoň v jednej vete mohli uviesť, ako by podľa nás mohlo e, vyzerať riešenie a ktoré spoločné témy, napríklad e, e, Severný pol, boj proti terorizmu, Blízky stredný východ. To tam asi doplníme, ale inak sa vaša správa podľa nás uberá veľmi akceptovateľným smerom. Ďakujem, Knut. Teraz za EKR. Charles. Ešte, ešte v júli to bolo rozposlané hm. Máme tu nejaké e, kópie naviac? Môžete si to prečítať. Pán Nárt za Aude. Ďakujem, David. Myslím, že je to veľmi dobrá správa. Niekoľko bodov, ktoré ja uvediem trošku špecifickejšie. Musíme byť obozretní, čo sa týka podpory tzv. legitímnej vlády v Líbii. Je to e, iba akási fata morgána, nejako krajinu nekontroluje. Všetky vlády v Európe, Taliansko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, e, uznávajú, že Líbyská realita musí odzrkadľovať eh, to, čo sa naozaj deje v Líbii. Ak podporujeme oficiálnu vládu, tak vlastne nič nepodporujeme, pretože to nie je realita v teréne. Boris Johnson naozaj tam bol a stretol sa s tými, ktorí skutočne túto krajinu vedú. A potom je tu bod 9, realizácia, uplatňovanie dohody z Minsku. E, obe strany túto dohodu nerešpektujú ani e, Rusi, ani Ukrajinci. Takže je dôležité, aby sme podporovali východoeurópske krajiny, s tým súhlasím vrátane Ukrajiny, ale ak mm, nebudeme hovoriť ani o systematickej korupcii vo vzťahu s Ukrajinou, tak e, to nie je verný obraz. Všetky ministerstva mali vlastne zvyšiť legitimitu ale mm, mnohí sú cudzinci, mnohí ministri sú cudzinci. Niektorí sú spojení s korumpovanými oligarchami. Je, je, je jasné, že my nemôžeme podporiť vládu, ktorá vlastne podkopáva reputáciu EÚ pretože obyvatelia trpia e, kvôli takýmto skorumpovaným vládam. Je dôležité hovoriť aj o situácii na Tajvane a e, vzťahy medzi Tajvanskou republikou a Čínou. Ide o samotný mier E, je to zásadné kvôli zvyšujúcemu sa napäťu v tomto regióne. Ďakujem za Guengel Sabine Lösing. Ďakujem za správu. Podľa mňa správa naznačuje, že sa treba zamerať hlavne na bezpečnostnú otázku a na význam mnohých e, oblastí na bezpečnosť, čiže akési zvyšovanie e, váhy zahraničnej politiky v oblasti bezpečnosti. Ale nie je to tak zameranie na riešenie, ale skôr E, vojenské zásahy, a, ale to nie je riešenie konfliktov, podľa mňa. Výnimkou v správe je všetko, čo sa týka príčin imigrácie. Tu je dôležitá nie tak reakcia ako prevencia a e, naša požiadavka vytvoriť aj legálne zákonné možnosti imigrácie. Teraz to vidíme špecificky v tom, o čo sa snaží kancelárka Merkelová, zameranie na spoluprácu s Afrikou, pochopiť príčiny odchodu úteku mnohých. To má byť dôležitejšie ako bezpečnostné opatrenia na hraniciach a všetko ostatné, čo má zabraniť príchodu. E, podľa nás to všetko je zle nasmerované. Potom politika z oči voči Rusku. Tu chcem ešte raz povedať, že je tu komplexná e, situácia, čo sa týka konfliktov. E, Stačí sa pozrieť na Ukrajinu. E, to sú, to sú naozaj hlboké príčiny. Nie je tu nejaká jednoznačná, jednostranná príčina. Nie, všetko sa dá vyriešiť sankciami alebo zmenou vzťahov s Ruskom Niekedy to naopak nezabráni vojnám, ale môže ich skôr naopak zapričiniť. Mhm. Potom odsek 12. Tu chcem povedať, že podľa mňa je dôležité, aby bola podpora v rámci makroekonomickej perspektívy vo vzťahu s africkými krajinami. Častokrát mám pocit, že ma nikto ani nepočúvajú. A teraz sa to zdá sa potvrdzuje, pretože predseda zdá sa moc nepočúva čo je škoda, keďže ide o mm, správu, ktorá je teraz na programe. E, pani kolegyňa, ja e, zva, zvládam viacero veci naraz, takže vás e, počúvam. Dobre, možno, že som to podcenila. Takže prepačte, pán predseda. Dôležité je, aby tá podpora bola v takom globálnom rámci aj makroekonomickom a sú tu tie verejno-súkromné partnerstva, ktoré sa veľmi e, teraz predsúvajú, ale nie vždy otvárajú tie správne perspektíve, perspektívy. E, naozaj tie e, investície by mali byť vždy e, v súčinnosti s miestnymi partnermi a aj obchodná politika by mala byť e, jednoznačná globálna stratégia. Tu máme naozaj opačný názor. Sme proti ušej spolupráci s NATO. Aj proti percentám HDP investovaným do e, obrany, aj proti tomu sme mami, aj proti tomu sme jednoznačne nechceme ešte viac militarizovať zahraničnú politiku EÚ. Takže zatiaľ toľko k tejto správe a e, zo všetkých dôvodov, ktoré som uviedla, predložíme menšinovú správu. Ďakujem, pozorne som vás počúval, pani kolegyňa. Teraz pán Mezerič za zelených. Ďakujem. Ďakujem za návrh správy. Už tu mnohé odznelo. Konsenzus pri väčšine bodov. Samozrejme, nie všetko sa tam dá spomenúť, to si uvedomujeme. Preto predložíme pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Iba tri body, ktoré by sme tam chceli trošku viac rozvinúť. Myslíme si, že slabinou európskej zahraničnej politiky, ktorá sa uznáva, je to, že možno, že nie je veľmi účinná a nevždy prichádza e, v správnom čase. To je kvôli rozhodovaciemu procesu na rade bez zmien zmluvy by to bolo možné, ak niektoré členské krajiny by, by e, konali trošku obozretnejšie v tejto oblasti mohlo by to potom trošku hladšie fungovať. A tiež si myslíme, že Európsky parlament e, by mal e, zohrávať úlohu pri e, navrhovaní tejto zahraničnej politiky. A, možno, že aspoň z času na čas by rada mohla zohľadniť stanoviska, stanovisko zvolených zástupcov EÚ. Mnohé sa dosiahlo v oblasti e, tejto e, zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Žiaľ, málo sa o tom hovorí na verejnosti. Verejnosť nevie skoro nič o tom, čo sa dosiahlo, aj keď ich možno nie je veľa, ale predsa len sú a bolo by naozaj dobré, keby sa o nich vedelo viac. A chceme viac zdôrazniť ciele čo sa týka ochrany takého celosvetového poriadku a to sa teraz e, je to dosť ohrozené. Taktiež by sme chceli veľký, väčší súlad pri e, okupovaných a anexovaných oblastiach naozaj sa správame veľmi nejednotne aj keď e, tie situácie sú e, identické, takže naozaj by sme si mali jasne povedať, že by sme tu chceli postupovať e, konzistentne. A možno, že by sme poukázali aj na úspech v úvodzovkách jednostranných akcií USA za posledných 15-20 rokov Ehm, väčšinou sa tým eh, ešte viac oslabí transatlantické partnerstvo. Ďakujem. E Ďakujeme za e FDD, pán Castaldo. Ďakujem. Som za úsilie, ktoré ste tu naznačili Mám veľa poznámok. Odsek 5. Mám tu osobné pochybnosti, pokiaľ ide o zapracovanie utečenskej krízy do tohto odseku. Pokiaľ ide o možnosť toho, že tie riešenia by tu mali obsahovať soft a hard power na záver odseku sa hovoria skutočné dôvody krízy. Bolo by lepšie, keby sme tu hovorili o príčinách a nie o scenári, kde sú tie hard powers. V osmičke ide o legálne migračné kanály, i tu treba všetko vidieť v svetle najnovších šieho samitu, kde boli niektoré pôvodné krajiny. V čísle 9 ide o formuláciu hovoril o tom pán kolega eh, Nart. Podľa mňa je dôležité i na základe tohto problematického rámca a hľadať tu dialog s Ruskom, pretože sankcie, ktoré sme boli videli, e, spoškodili, je to taký bumerang. Potom 13. Vzhľadom na terejšiu situáciu bolo by vhodné v súvislosti so Severnou Koreou hovoriť o obci eh, jadrovej eh, zágu. Tiež sa tu hovorí o komunikácii, ale bolo by sa trošku možno nuancovanejšie to od, od propagandy. EU by mala niečo robiť, nezávislými prostriedkami. Napríklad tu možno vnímať rozpor. Dnešný svet e, umožňuje internetom veľmi ľahko distribuovať fake news. Potrebujeme postupovať nuancovanejšie nepoužívať tie isté kritéria, ktoré kritizujeme u iných, u ďalších aktérov. Pokiaľ ide o koordináciu 23, treba sa e, podrobnejšie pozerať na nevyhnutnosť posilniť koordináciu pokiaľ ide o teroristické útoky. Vsádzať eh, silnejšie na tie veci, ktoré chýbajú. Jednoducho koordinácia vnútoroeurópska. Ďakujem. Ďakujem, pán Castaldo. Teraz pán Tenak za EKR. Prešiel som si vašu správu. Odsek 1. Ako e, rodili e, hovorca angličtiny, by som vás odrádzal od použitia slova mentality v angličtine, pretože tu je trošku posun v vnímaní. výraz, tak ako to ja vnímam, to slovo mentality, mentality mentalita je tu trošku um, derogatívne, čiže, čiže znižujúce. V osmičke chápem to, čo hovoríte, avšak vždy je tu riziko toho vyberania si len tých čerešničiek, krajiny tu vlastne majú problém, pokiaľ ide o rozvoj. Trošku som nervózny, pokiaľ ide o boj proti legálnej, nelegálnej migrácii, tým, že sa preskakujú určite otázky za vlastných krajín. Myslím si, že sú, možno súhlasiť s pánom Kastaldom, a to som spomenul už včera, pri stretnutí európskych veľvyslancov, je to naozaj bizarné, vzhľadom na zlú o nešírení jadrových zbraní s, s Teheránom, že diplomaticky EÚ nie je prítomná v Severnej e, Koreji. Nespomíname ani e, jadrové zbranie, balistické útoky. Pozrime sa, a to je moja výzva viac na túto otázku. A ďalej Otázka, e, ktorú spomenul maďarský e, kolega, po ukazovaní na pozitívne otázky v tejto politike. Veľkým úspechom bola napríklad boj proti pirátom v, v somálskej oblasti. E, Royal Navy z Londýna sa zúčastnila takisto. A tu sme pri mojej hlavnej otázke, ako Spojené kráľovstvo e, e, zapojíme do týchto krokov po Brexit, v období po Brexite. O, minulý rok hovoril um, o tom pán Brock, to, o tom období po Brexite. Myslím si, že bolo, mohlo by vhodné vzhľadom na vašu národnosť eh, vyslať posolstvo voci proti Spojenému kráľovstvu. Jedna z možností eh, mať, aby bolo napríklad a eh, Atalanty aj po Brexite u nás, pokiaľ ide o tú architektúru, v ktorej je Spojené kráľovstvo, to boli len myšlienky 18 mesiacov pred Brexitom treba tieto veci posudzovať. Ďakujeme, pán Tanak. Krátka poznámka. Na začiatku júla sme preložili túto správu, takže nemohli sme mm, riešiť e, Severnú Koreu a preto sa to môže ale objaviť ešte v pozmeňci pozmeňujúcich návrhoch za e NF Pán Schaffhauser. Očividne táto správa, nemôžeme ju podporiť. žiadať, aby sme sa vzdali národných perspektív. A ja sa vás chcem spýtať, v čom medzinárodná spolupráca a multilateralizmus, to, čo osobitne prispelo k mieru, osobitne ak Francúzsko, Nemecko a Rusko neboli proti e, vojnovému procesu v Iraku, ktorého sme videli dopady, keby tu nebolo e, vzdanie sa tých národných perspektív. E, Európska únia znamená vlastne, kde nie sú suverené národné štáty. Vy tu vynachádzate novú zmluvu a tiež e, žiadate kapacity únie. Kapacita únie je kapacitou štátov, ktorí vytvoria úniu a pod piaté žiadate koerznú spoluprácu. Ďalej tá spoluexistencia takisto súvisí s, šla, s štátmi. Žiadate realistický prístup k Sýrii a k Líbie a uznávam, že nová francúzska politika v tejto oblasti je oveľa realistickejšia, kompetentnejšia, viac zodpovedá našim tradíciám. Dúfam, že prispela k mierovému procesu v týchto dvoch krajinách. Tiež žiadate e, ruské sankcie a ruské sankcie vo vzťahu k Rusku vychádzajú z USA. Výmena naš, naše výmeny s Ruskom USA naopak zvyšujú výmenu e, s Ruskom. Buďme realistickí, nikto z našich obyvateľov nechce tieto pos- takýto postup. Toho z Minska je vyvážený a dnes kvôli nov- politike francúzskej tu prijal prezident Macron určité iniciatívy, možno, že to nie je zvykom. E, on zdôraznil vyváženosť z dvoch strán, že treba e, si uvedomovať, Ukrajina má zodpovednosť, e, aby sa ne, nesledovali dohody z Minsku. Ja tiež by som si želal, aby sme sa viac vrátili k dohode zlome preferenčnej, než e, voľnej výmene z kotonu. 14. bode zdôrazňujete úlohu komisie. Očividne my by sme si žerali viac medzivládnej e, spolupráce. Ide o viac efektívnosti. 21. bod vlastné kapacity, 23 spolupráca s NATO, ale vy tiež e, e, zdôrazňujete ak množstvo z nás, z nás je za európsku obranu, sme za európsku obranu nezávislú. Treba mať kapacitu nezávislosti. Ak nie, tak nie ste výhodný partnerom na to, Treba zdôrazniť tie prostriedky, ktoré treba mať na úrovni európskych štátov pokiaľ ide o nezávislosť rozpočtovú, oveľa vyššie príspevky než 2%, než 2%. Myslím si, že treba znovu nachádzať sumy, ktoré zodpovedajú terajšiemu kontextu. Ďakujem vám. Ďakujeme vám. A teraz druhé kolo potom, čo mala možnosť prehovoriť každá skupina. Máme tu 7 rečníkov, 8. Snáď sme nikoho nevynechali za EPP, pán Salafranka, pán Mon, Štetina Preda, pani e, Gomeza, pán Freud, pán Buchner za zelených. Takže Pán Salafranka. Ďakujem. Chcem vám poblahoželať k tejto vynikajúcej správy. V rozpore s kolegami si myslím, že ten prístup bezpečnosti je správny a tý, to je i línia, ktorú si želajú naši občania. Dnes je tu taká ten, tendencia a vy to zdôrazňujete, že zahraničná politika, bezpečnosť, rozvojová pomoc, kultúra, to všetko sú pojmy, ktoré sú prepojené a zodpovedajú výzvy, ktoré tu máme. Takáto správa, pán predseda. nemôže obsiahnuť všetko v prvej správe, chýbala na to miesto, hoc aj správa bola zaslaná v júli, nebola súčasťou dokumentácie pre výbor a preto som to preletel. Môžem predložiť návrhy, neviem, či, či sú už obsiahnuté v správe alebo nie. Ako bývalý predseda delegácie Spojené štáty si myslím, že ste zozbierali dostatok informácií, atlantická dohoda, klimatické zmeny i iné oblasti, protekcionizmus, obchodná politika. To sú dôležité oblasti, ktoré by sa mali riešiť. USA je našim hlavným obchodným partnerom a tu by sme, by sme to mali ešte viac preveriť. Ďalší z vás hovorili o e, jadrových hrozbách zo strany Severnej Kóre. Vidíme to v nedávnom období, treba to riešiť. Pritom som nenašiel odkaz na Latinskú Ameriku. To je, prosím, pekne, pán predseda, so skupenie e, krajín. Sú to e, naozaj tretina členských krajín OSN. Traja zastupcovia G20 sú práve z Latinskej Ameriky. Máme tu dôležité asociačné dohody a mal by tu byť práve na to odkaz práve preto. To som povedal už na začiatok. Správa je veľmi uspokojivá a zodpovedá podľa mňa i očakávaniam, ktoré sme mali. Minimálne pán Preda a ďalší členovia mojej frakcie to vedia podporiť. Pani Gomeš. Ďakujem i ja vám ďakujem za dobrú bázu pre našu prácu. To pár podnetov. Myslím si, že nemôžeme predstierať, že naše styky z USA zostávajú status quo. Pokiaľ bude Trump predsedo, prezidentom, nebudú. Pozriem, má to veľké dopady nielen na naše vzťahy, ale i globálne. kde by sme mali vlastne ako zahraničné alebo západné mocnosti vlastne vzťahy s USA. My nemôžeme prijať správu k takejto širokej téme, prestierajúc, že v medzinárodných vzťahoch je tu veľká, veľká, veľká veľký problém a to je okupácia Palestíny. Ja súhlasím, že pokiaľ ide o Líbiu, že vys- vyriešenie líbyjskej krízy je dôležité, ale podľa mňa je dôležité zdôrazniť, pokiaľ ide o boj proti e, obchodovaniu, to sa nedosiahne systémom kde naše zodpovednosti výjmeme a proste tie, tie záchytné týrajúce tábory budeme podporovať. Nemali by sme si e, niečo predstierať. Je tu množstvo veľmi chyb, chybujúcich politík zo strany našich vlád. Súhlasím s tým, čo ste povedali o Rusku, ale tak si myslím, že bolo treba spomenúť Gruzínsko stále okupované Rusmi. Základné hrozby, potreba boja proti teroristickým hrozbám. Treba tiež spomenúť, že množstvo z týchto víziev súvisí s nedostatkom demokratickej vlády. To dáva podporu teroristom, úloha spravodlivých obchodov je tu veľmi dôležitá vec. To často zanedbávame. Súhlasím s potrebou rozvinúť um, určitého vokabuláru voči Severnej Kórii vzhľadom na nedávne hrozby. Myslím si, že naozaj, keďže máme výrazné provokatívne útočné prístupy, E, zo, zo strany Severnej Kórie nemôžeme to brať za bezpečnú e, vec, to, čo vyhlasil Trump. To sú, môžu byť obrovské dopady a prepočítanie sa. V neposlednej miere sa domnievam, že že pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu, EÚ e musí vystupňovať tunajšie úsilie, je veľmi dôležité v tom ko- kontexte, vzhľadom na to, čo som povedala o USA. Naďalej hovoriť no- o NATO, ale zdôrazňovať potrebu investovať do našej strategickej autonómie. Ďakujem. Thank you, Gomez. Ďakujem pekne, Ana Gomez. A teraz dostane slovo Tomáš Pajc, Alde. Ďakujem pekne. Ja vyjadrím nielen svoje názory, ale môj tieňový spravodajca z Hande Hans von Baren ma požiadal, aby som vyjadrila jeho názory k tomuto. Táto správa vyzerá veľmi dobre a zdá sa, že ten začiatok je veľmi pozitívny. Odsek 9, ktorý hovorí o Rusku, Myslím si, že je to veľmi dobre vyvážené, pretože nesmieme zabúdať na to, že Rusko je agresorom. A súhlasím za Gomeš, že áno, Gruzinsko takisto by mala byť, mala byť spomenuté v tejto správe. Zároveň je tu aj priestor pre selektívnu zaangažovanosť, tak aby tam boli za, prítomní teda aj ostatní poslanci, ak chcú. Čo sa však týka NATO a EÚ, tak to môže byť ešte doplnené. Treba sa pozrieť na to, ako si stanovíme charakteristiky. A bolo by dôležité, aby sme tu spomenuli možno aj Európsku obrannú úniu. A v tomto kontexte sa to vlastne aj plánuje do budúcna. A v neposlednom rade my všetci vieme, že tento návrh bol pripravený už začiatkom júla a že Severná Korea by mala mať prominentnejšie miesto v tejto správe. Ďakujem pekne. Pán Buchner. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za túto správu. Je prekvapujúce, že sa nám skutočne podarilo tie problémy celého sveta e, dať na 4,5 strany a že sa to vlastne nakoniec premenilo do takéto správy. Takže vyjadrujem svoj rešpekt. Či pod číslom 8 by som chcel e, bližšie zobrazenie situácie. Situácia sa má tak, že Európska únia, pokiaľ ide o Líbiu, pokiaľ ide o to, čo zostalo z vlády tohto štátu, my teda platíme, aby mimo našich aby mimo našich námorných kompetencií sa navracali lode s utečencami do táborov, kde sa systematicky mučí a znásilňuje a že sa financujú takéto veci z peňazí Európskej únie v severnej časti. Celý sa tu jednoducho buduje múr, Trumpovi sa nepodarilo postaviť takúto stenu, takýto múr a zdá sa, že nám sa to podarí. To znamená, že to sú všetko veci, ktoré pre mňa sú veľmi ťažké, pretože sa to platí aj z mojich daní. Ja by som si bol želal, aby sa tu iným spôsobom k tomu pristupovalo. Nedá sa to samozrejme eh, vyargumentovať, ale treba to tam spomenúť aspoň pár slovami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Buchner. Pán Milan Mon. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, budem stručný už to povedal vlastne aj pán Sara Franka, že správa je veľmi konkrétna a presná a terorizmus sa tu spomína, to je veľmi dôležitá téma pre Európsku úniu, už sme to vlastne videli aj v Barcelone, ešte ani dva týždňa tedy neuplynuli a občania od nás žiadajú, aby Európska únia takisto sa venovala tomu, že život občanov musí byť bezpečnejší a treba chrániť bezpečnosť občanov a preto sa teším, že ste tu zdôraznili takto ochranu a bezpečnosť občanov. Podľa mňa je to dobrá správa. Očakáva sa od členských štátov teraz nový spôsob zmýšľania a my potrebujeme viac európskych ambícií, a s tým súhlasím, takisto členské štáty musia byť lojálne voči dohodám, ktoré boli prijaté, pretože treba všetky tieto dohody dodržiavať a pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku, nebudem teraz hovoriť o detailoch toho textu samotného. Ja s viacerými, s väčšinou tých detailov súhlasím, ale čo mi tu chýbalo, spomenula sa tu Afrika, Ázia, Avšak Ázia je teda tiež dôležitým kon- kontinentom a Latinská Amerika to tu postrádá. Máme aj dobré správy z Latinskej Ameriky, takže možno by sme mohli pár riadkov venovať aj tejto téme, tomuto veľkému kontinentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Milan Mon. A teraz za SND dostane slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, nechcem sa teraz vyjadrovať jednotlivým osobitým bodom správy. Som veľmi vďačný za to, že to, čo som tu od samého začiatku svojho pozvania parlamentu požadoval, sa takto pretavilo do konkrétneho dokumentu a my potrebujeme spoločnú európsku zahraničnú politiku, dôvod, prečo by som chcel sa vyjadriť, je, že ako som povedal včera na inom panele, ako dlhodobo, ako dlhodobo pracujúci novinár som sa snažil vždy vypátrať pravdu a nechcem sa teraz ani tu tohoto vzdať ako člen parlamentu, takže keď som si vypočul pána kolegu, pána Schaffhausera, keď sa stiažovalo sankcia, ktoré Európska únia uvalila na Rusko, a dovolte mi povedať, boli tu dobré dôvody na to, že sa takto tie sankcie uvalili. On zabúda na to, že roku 2014 Rusko anektovalo Krym a robí tajnú vojnu z východnej Ukrajine, takže boli tu dobré dôvody na to, aby sa uvolili takéto sankcie. Ale potom, keď on tvrdí, že Spojené štáty americké mali zisk z týchto sankcií, tak dovolte mi povedať, že to nie je pravda. Ak sa pozriete na senzory euro, na, na hlasovania v, Európskom parla, v americkom parlamente, tak tam vidíte, že v roku 2014 bolo 10 miliard eh, do, v exporte a 23 eh, čo do importu, dovozu z Ruska, to znamená 10 v porovnaní s 23 miliardami za rok 2014 a teraz sa pozrieme na rok 2016, pretože zatiaľ ešte za súčasný rok nemáme. Je tu 5 miliárd a 14 miliárd, pokiaľ ide o import a export, takže to je zhruba polovica týchto čísel v porovnaní s tou situáciou spred troch rokov. Takže ja by som sa chcel spýtať a požiadať mojich kolegov, aby sme sa držali pravdy, aby sme neuvádzali také vyjadrenia, ktoré sa nezakladajú na pravde. Ďakujem pekne. Budeme sa držať zoznamu pán Štetina. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som sa rád vyjadril k okruhom číslo 9 a 10, možno aj k nejakým iným okruhom, ktoré sa týkajú Ruskej federácie. V bode číslo 9 sa hovorí o minských dohodách. Ja by som sa s vami rád podelil o skúsenosť, ktorú mám z nášho podvýboru SEDE. Veľmi často sa tam pýtam, tých, ktorí diskutujú, že či k tým minským dohodám ešte existuje aj nejaký plán B. Či tu je nejaká alternatíva pre minské dohody. My vieme všetci dobre, že vojna trvá už 3 roky, že tam zahynulo zhruba 10 tisíc ľudí a vlastne nikto ani nevie, ako tú vojnu zastaviť. A ja sa preto domnievam, že Minské dohody nie sú žiadnym zaklinadlom a že jediným prijatým riešením ja podľa svojej skúsenosti, ktorú mám z východu Ukrajiny a z Ukrajiny vo všeobecnosti, že existuje aj vojenské riešenie tohto konfliktu. A to v tom zmysle, že treba tú vojnu ukončiť. A tú vojnu môžeme ukončiť tým, že uzatvoríme zhruba 440 km hranicu medzi Ruskom a medzi Ukrajinou. Keby táto hranica bola uzatvorená, tak tá hranica vlastne skončí, tak tá vojna skončí veľmi rýchlo. A ja si myslím, že by, som sa, že by sme sa mali v tejto správe spýtať, že čo spravíme, keď Minské dohody skončia fiaskom tie dohody ešte ne, neprestali, pretože stále sú v podstate určitým bičom na Ruskú federáciu, aby sa mohli uplatňovať sankcie, ale inak v podstate tá Minská dohoda už zomiera. Ja si myslím, a nebude to pravdepodobne všeobecný názor, ale myslím si už dlho, že volanie prezidenta Porošenka, ktoré zopakoval aj teraz pri oslavách prvého výročia prepáčte, výročia založenia Ukrajiny samostatnej, že to jeho volanie má určité odôvodnenie. On žiada pomoc vojenskú. Napríklad v tom zmysle, že by bolo dobré, ak by sa tie hranice uzatvorili za pomoci niekoho. Už aj tu na pôde Európskeho parlamentu Porošenko žiadal, aby sme pomohli. Mali by sme Možno v tej správe hovoriť pán predseda o možnostiach inej alternatívy ako minské dohody, ktoré jasne nefungujú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Štetina. A posledný rečník je pán Preda. Ďakujem pekne. Áno, prihlásil som sa o slovo po tom, čo som si vypočul pána Schaffhausera, ktorý momentálne telefonuje, pravdepodobne komunikuje so svojím národom, pretože chcel som hlavne vám povedať to a povedať to teda všetkým, že naša politická skupina APP podporuje tú víziu, ktorú ste vy dali do správy, na rozdiel od toho, čo náš kolega z Národného fondu nasilného práve povedal Využil by som to príležitosť, aby som povedal a možno aj pomohol v tomto kontexte pánovi Schaffhauserovi v tom zmysle, že treba si pripomenúť skutočnosť, že je tu zmena, pokiaľ ide o retoriku pána Schaffhausera, pretože do prednedávna náš kolega vždy sa vyjadroval proti Európe, vždy sa odvolával na ľudí a že treba jednoducho počúvať ľudí, že treba počúvať ten hlas ľudí on ako keby mal nejaký špeciálny talent na to a potom vždy hovoril v mene ľudí, teda v mene Francúzov. A teraz zmenil retoriku, už nehovorí plurál ľudia, ale hovorí o národoch. Takže odvoláva sa na európske národy a zdá sa, že tu teda je niečo spoločné medzi európskymi národmi a v podstate o mu ide, chce zrušiť a zničiť Európu. To je to, čo žiadal doposiaľ Žido sa odvolával doposiaľ na svoj národ. Ja si myslím, že je to protichodné a dovolím si to naznačiť, že to je jednoducho e, slepá ulička, treba mu povedať, aby možno hovoril o európskej zahraničnej politike iným tónom. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovia a kolegyne, nakoľko oslovili viacerí pána Schaffhausera, takže máte možnosť teraz vyjadriť sa, máte minútu. Ďakujem pekne, nebudem potrebovať viac. Najprv by som sa chcel poďakovať, dokonca poviem môjmu priateľovi Predovi, My nie sme v proti Európe, nepodporujeme e proti európsku politiku. My chceme, aby národy spolupracovali a štáty. Myslím, že sa treba zbaviť tejto myšlienky, že Front National v podstate by bol protieurópsky. To je nesprávne. Marine Le Penová to viackrát povedala aj v prezidentskej kampani, zdôraznila, že je proti inštitúciám súčasným Európskej únie, nie je proti Európe, pretože tieto inštitúcie nefungujú. Takže to je prvá vec. A druhá vec, ja som žiadal, aby ste mi dali tie číselné údaje, ja vám to jasne vysvetlím, pokiaľ ide o výmenu tovaru medzi Európou a Spojenými štátmi americkými perspektíve medzi Ruskom a USA. Môžeme samozrejme polemizovať. Ja som čítal tie čísla, takže ak mi niekto povie, že tieto čísla sú nesprávne, chcel by som, aby ste mi tie čísla dali k dispozícii a to porovnám s tými, ktoré mám ja. Ďakujem. Thank you, colleagues. Um, I listened... Ďakujem pekne, kolegovia. Ja som počúval veľmi pozorne eh, tomu, čo ste povedali. Ďakujem aj za pozitívne pripomienky, takže ja to presuniem na poradcov, ktorí sa venovali tejto správe, ktorí nie sú všetci Poliaci, ale niektorí z nich sú Poliaci, ako to už kolega zistil. Ďakujem za vaše kritické pripomienky, ktoré ja zvážim a dúfam teda, že tu budem mať širokú paletu pozmeňujúcich návrhov, aby sme mohli sa venovať tejto téme. Takže ešte jedna vec z mojej strany. Chcel by som zdôrazniť, že paralelne tu je takisto aj správa ohľadne CSDP, Tu sa týka otázky bezpečnosti a obrany, takže aby sme sa v tejto oblasti vyhli nejakým duplikáciám našej spoločnej obrannej bezpečnostnej politike, tak sa budem vyhybať takýmto duplikáciám, ale to som už povedal na úvod tohto bodu, takže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa vyjadrili, teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy. Lehota je 12. september o 12. pokiaľ je predkladne pozmeňujúcich návrhov. Vo výbore sa tomu budeme venovať 19. novembra októbra a 6. novembra budeme hlasovať. Ak všetko dobre prebehne, tak na plene to budeme hlasovať v decembri, tesne pred Vianocami. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz už sa dostávame k bodu číslo 14. E, zhruba 10 minút sme, máme časový až sme sa dostali dopredu, <laughs> takže máme tu debriefing o služobnej ceste výboru AFED do Maroka, ktorá sa konala 17. až 19. júla. Nakoľko ja som nebol na tejto delegácii, takže bolo by najlepšie, ak by teraz slovo bezprostredne dostal podpredseda pán Vysezen. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť to sumarizovať tie domy, ktoré sme získali na tejto delegácii. Bolo to prvá delegácia do Maroka, hoci sme sa stretli s predstaviteľmi Maroka e, pri ostatných formátoch. Častejšie chcel by som sa poďakovať mojim kolegom za to, že sa zúčastnili tejto služobnej cesty. Myslím, že to bola veľmi dobrá delegácia, ktorú sme mali a myslím, že ste veľmi dobre prispeli k týmto stretnutiam, ktoré sme mali s predstaviteľmi Maroka. Ďakujem predstaviteľom podvýboru pre ľudské práva a, pre výboru pre, a výboru pre rodovú rovnosť. Chcel by som povedať, že tieto stretnutia, naša delegácia, ktorá absolvovala, boli všetky na vysokej úrovni. Stretli sme sa s, pre, s predsedom vlády, s ministrami, ministrami pre ľudské právy, štátnymi tajomníkmi pre spravodlivosť. Stretli sme sa s jednou komorou Európskeho parla- e, Marockého parlamentu a tlmočili sme im teda pozvanie, že by prišli do výboru AFED na jeseň a že by tu došlo k výmene názorov a z tých rozhovorov, ktoré tu prebiehali, e, som vyrozumel toľko, že to pozvanie bolo prijaté a v podstate teraz technické otázky sa doriešia, sa doriešia už e, čoskoro. Je tu istá zmena v zastúpení e, v Maroku nahradzal sa zástupca vedúceho tejto delegácie. Bolo to trošku e, v nesprávnom čase. Bolo by dobre, keby sme tam mali niekoho na tejto úrovni. No ale napriek tomu sa ESVČ pokúsilo prekonať tento nedostatok a e, mali sme tam e, dostatočnú reprezentáciu. Potom Maroko, ako všetci viete, je jednou z krajín, s ktorou máme veľmi intenzívne vzťahy. Takže my sme hovorili o mnohých otázkach s našimi partnermi, o obchode samozrejme, ale nielen. Západná Sahara, rozsudky súdneho dvora EÚ stretili, stretli sme sa tam aj so zástupcami ľudskoprávnych organizácií a hovorili sme otvorene aj o témach, ktoré sú pre EÚ dôležité. Migrácia, boj proti terorizmu, aj o týchto témach sme obšírne hovorili. Takže celkovo sa dá povedať, že sme naozaj um, diskutovali na všetkých úrovniach bolo to aj dosť dobre pokryté v médiách, naša návšteva v Maroku, takže dá sa povedať, že naša misia splnená svoje ciele. Hovorili sme s marockými úradmi tak na vládnej, ako aj na parlamentnej úrovni. Tešíme sa na ďalšiu e, návštevu. Minister zahraničných vecí Maroka by mal prísť koncom roka sem. Takže ďakujem všetkým za spoluprácu, za príspevky, za veľmi dobrú spoluprácu, vďaka ktorej sme mohli naplniť ten intenzívny program. Boli sme aj deň v Casablanke. Tam išlo hlavne o obchodné ehm, aspekty a mali sme aj výjazd do, do terénu ilustrácia dobrej spolupráce EU-Maroka. To bolo zaujímavé a bolo to dobré završenie našej návštevy. Ďakujem, pán e, podpredseda. Formálne pozvali ministra zahraničných vecí e, na našom výbore buď koncom oktobra alebo v novembri. Teraz dostanú slovo ďalší účastníci tejto delegácie do Maroka. Najskôr pani Ayala Sender, spolupredsednička e, parlamentného združenia EU Maroko. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať tomuto výboru vďaka ktorej bolo možné zorganizovať rôzne misie, delegácie a teda posilniť e, prítomnosť, e, politickú prítomnosť Európskeho parlamentu. Súhlasím s tým, čo povedal pán Vistisa. Prebehlo to veľmi dobre, tá návšteva delegácie. Mali sme stretnutia na najvyššej úrovni a hovorili sme o mnohých témach. Teší ma záujem ministra. On sám súhlasil s tou návštevou v Bruseli. A potom otázka justície a reformy systému súdnictva. Ide o veľký projekt, o ktorom sa teraz v Maroku hovorí. Mohlo by to zo sebou priniesť aj štruktúrálne zlepšenia. A ešte možno jeden taký e, kritický bod, na ktorom sa neúplne zhodneme. Boli totiž to manifestácie, pardon, demonstrácie. Um, sú tu veľké regionálne rozdiely. Hovorili sme o tom s jednotlivými ministrami a hovorilo sa aj o dohode s Marokom a to bolo pozitívne po eh, rozsudku súdneho dvora EÚ Videli sme, čo robí DG pre zahraničný obchod. Je jasné, že sa veci hýbu správnym smerom. A keď minister e, príde marocký minister zahraničných vecí, tak sa ho budeme musieť opýtať na úlohu, ktorú sa pokúša Maroko zohrávať e, v Líbii, pozitívnu úlohu, ide o to nájsť riešenie. A potom ešte aj v kontexte rozpočtovej rozpravy myslím, že treba e, poukázať na e, viditeľnosť e, európskej činnosti. Má to totiž to dopad aj na rozpočet. Ide o to vhodne využiť prostriedky na zvýšenie tejto viditeľnosti. Ďakujem pani Ajala Sender. Možno ešte jedno oznámenie z mojej strany. Práve sme dostali tú informáciu, že keďže naši ambasádori Maroka vo Venezuele nedostali oficiálnu akredíciu, tak eh, sa neuskutočnia naše delegácie. Teda, pardon, zajtra teda nebudú tieto dva body na programe. A o 9. budeme hovoriť s novým veľvyslancom v Moskve. Ďalší účastník, pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať Maročanom za to, ako nás uvítali. A to hovorím potom, ako sme, sme mali aj trošku iné skúsenosti pri niektorých iných misiách. Naozaj to bolo vynikajúco zorganizované. Stretli sme sa naozaj s premiérom, ministrom vnútra, spravodlivosti, zahraničných vecí, čiže na najvyššej úrovni, naozaj skutočne mali záujem s nami diskutovať viac ako hodinu a pol, napríklad minister spravodlivosti. Ja chcem pripomenúť, že poprvýkrát za uplynulé roky sme išli do Maroka e, v rámci nášho výboru. Mnohí máme priateľov v Maroku, ale tuto išlo naozaj o E, výjazd nášho výboru pre zahraničné záležitosti a bolo to vynikajúco zorganizované. Možno, že tri konštatácie po tejto misii a potom, ako som pozorne počúval predrečníkov poprvé. E, týka sa migrácie. V rámci našich rozhovorov v Maroku Bolo aj dobré stretnutie s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a jednu vec sme pochopili a síce, že Maroko už nie je krajinou e, tranzitu alebo pôvodu. Nie, naopak je to už e, destinácia migrantov a to treba mať na pamäti. A to nie je jediná krajina. Môžeme sa pozrieť na Alžírsko, na Tunisko, tieto krajiny Magrebu si uvedomujú, že sa stávajú destináciami pre migrantov. Tí, ktorí prichádzajú z subsaharskej Afriky, ostávajú v týchto krajinách, takže to možno, že treba zohľadiť aj v našich politikách. a akciách. A potom politický islamizmus hlavne po arabskej jari, sa treba na to zamerať, čo s takýmto politickým islamizmom v Maroku hlavná strana e, sa hlási k politickému islamizmu. A marocký hlas v uplynulých rokoch, e, teda v Maroku sa snažia v uplynulých rokoch umlčať eh, tento politický islamizmus. Súčasná vláda sa skladá z rôzny, zo siedmých rôznych strán a vyvstávajú z toho isté ťažkosti, pretože sa napríklad ťažko hovorí o právach žien s ministrom, ktorý je islamista. Ale Celkový výsledok tejto vlády je politická umiernenosť. To je jedinečné v porovnaní s režimami, kde rozhodujú napríklad generáli. Je to také ako v Líbii alebo v iných režimoch, ktoré sa hlásia k istému čistému politickému islamu. Takže Maročanom sa aspoň zatiaľ podarilo nájsť e, takú zlatú strednú cestu. Sú tam aj strany pri moci, ktoré e, sa možno, že viac podobajú na také tradičné európske a potom ešte k terorizmu. Mali sme vynikajúcu schôdzu s marockým ministrom vnútra. On hovoril o niečom veľmi dôležité pre všetky európske krajiny a síce návrat islamistov zo Sýrie alebo Iraku, ktoré, ktorí tam bojujú v mene kalifátu a myslím, že Maročanom sa podarilo aspoň zatiaľ zaregistrovať 1600 takýchto návratov do Maroka a z toho 400 sú deti, čiže štvrtina Oni sa e, snažia uplatňovať politiku deradikalizácie. Opísali nám to podrobne, naozaj venujú veľkú pozornosť e, týmto e, džihadistom, ktorí sa vracajú. To sú teda pre mňa tie tri najdôležitejšie body a zopakujem, že išlo vynikajúcu spoluprácu naprieč politickými skupinami a ďakujem aj pánovi Semburovi za mm, úlohu predsedu. Ďakujem, pán Preda. Teraz pán Pancéry. Ďakujem pekne. E, nemám veľmi čo dodať v porovnaní s tým, čo to už odznelo, ale chcem možno iba e, sa pozastaviť pri istom politickom koncepte je zjavné, že Maroko e, v severoafrickom kontexte je krajina, ktorú považujeme za viac menej normálny režim v porovnaní s tým, čo je napríklad v Líbii alebo v Tunisku alebo Alžírsku. Ale nemôže to byť e, alibi pre marocké politické úrady. Reformný proces e, politické reformy, ako aj reformy súdnictva musia pokračovať, aj keď je to trošku delikátnejšie. Treba na to klásť dôraz, hlavne e, regionálna reforma. Pán Preda to sledoval zblízka. Je to zásadné eh, aj pre západnú Saharu. Tu sa treba pokúsiť nájsť riešenia, ktoré by zaručili mier a stabilitu. v Maroku je, v marockej spoločnosti je veľa pozitívneho, ale treba si eh, naliať čistého vína, sú tam aj mnohé problémy. Na no to bolo aj cieľom našej návštevy, teda pokúsiť sa skonsolidovať reformný proces, ale eh, aj Eh, spolupracovať tak, aby boli splnené naše eh, očakávania a očakávania marockého obyvateľstva. Ešte na záver chcem zdôrazniť, že si treba uvedomiť aj to, že eh, politickí lídry sú mimoriadne konzervatívni v Maroku a je šťastím, že Mohamed VI, marocký král, je možno trošku viac osvietený ako zvyšok politickej scény a to by možno eh, teda, že to je jednoznačne v prospech marockej spoločnosti. Išlo o prvý výjazd nášho výboru, hodnotím ho veľmi pozitívne, ale treba byť obozretný, mať otvorené oči a podporovať tento reformný proces, tak aby mohol pokračovať. Ďakujem. Ďakujem pán Pancéry, pani Lalonde za Alde. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím so všetkým, čo tu odznelo. Misia bola mimoriadne zaujímavá, dobre zorganizovaná. Ďakujem. E, súhlasím s pánom Predom, Možno ešte niečo k islamizácii. Chápem, že Maroko má ťažkosti vyrovnať sa s týmito islamistami. Ja ako žena som nebola už vyše 15 rokov v Maroku a e, e, všimla som si tam jednoznačnú islamizáciu. E, už na to poukázali mimovládky, ktoré sa venujú e, ženským právam a ženy e, mi povedali v Maroku, že v oblasti ženských práv je tam krok vzad. Stratli, stretli sme sa s ministrom pre ľudské práva e, zo strany PJD. Sú blízky islandským bratom. To treba povedať jednoznačne. Ten minister nám mnohé vysvetlil, ale keď sme sa pýtali na e, svadby neplnoletých. E, on nám povedal, že áno, spravia sa reformy, a teda, že sú proti, ale povedal, že sú e, napriek tomu výsledky. Diabol sa vždy skrýva v detailoch a tými výnimkami sú chudobní v niektorých častiach Maroka a tí vraj niekedy chcú e, vydať e, svoje dievčatka. Dobre, nechcem zachádzať do podrobností, iba to vážne, takže buďme obozretní a každopádne e, marocká vláda si to uvedomuje a si robí maximum. Mňa to každopádne zarazilo tá islamizácia krajiny, e, množstvo zahalených žien v Kasablánke, v Rabate. E, viac ako e, predtým, to treba povedať jasne, a potom ďalší bod je terorizmus. E, medzi časom boli útoky v Barcelone, bol za tým aj jeden Maročan. Už sa povedalo, že Maroko je aj destináciou migrantov subsahárskej Afriky. Preto hovorím, že treba byť obozretný aj čo sa týka tých eh, bojovníkov, ktorí sa vracajú z, do Maroka, zo Sýrie a Iraku. Vláda si to uvedomuje, ale predsa len som chcela poukázať na tú otázku ženských práv. Je, je to závažné. Netýka sa to iba Maroka naviac, ale určite aj Maroka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte piati rečníci, Mr. Sole and Mr. Buchner. Did we miss somebody? That is not the case. Um, so will, I will... Každému dám maximálne 3 minúty. Pán Sule je ďalší rečník. Bola to zaujímavá misia s nabitým programom podporujem predrečníkov. Vyzdvihnem zo pár vecí. Do Maroka sme šli v dôležitom období pre túto krajinu. V čase, kedy kríza pretrváva, sme šli do krajiny, ktorá má jasne dôležitú úlohu v magrebskej oblasti. I v našom južnom susedstve. Išli sme tiež do krajiny, ktorá bojuje s politickými a inštitucionálnymi e, reformami Osobitne by som rád vyzdvihol pocit, ktorý e, som nadobudol po mnohých stretnutiach s ministrami, osobitne potom s premiérom. Ten e, čas bol dôležitý pre EÚ a Maroko tiež preto, že došlo v decembri e, k rozhodnutiu súdneho dvora Eh, kde sa rozhodlo o obchodnej dohode k západnej Sahare. Je tu i sklamanie z toho, zo strany vlády, ako EÚ eh, komunikuje s Marokom. Napríklad, keď som sa pýtal premiéra, čo si myslí o EÚ, čo cíti k EÚ, uznáva, že EU je kľúčovým priateľom Maroka. Ale z európskej strany očakával viac úsilia, respektíve viac uznania úsilia z, ma- z marockej strany v oblasti migrácie. Pripustil i určitú frustráciu verejnosti z pohľadu toho, ako sa pristupuje e, k Maroku zo strany EÚ. Je to určitý strážca vstupu e, do Európy. Toto je veľmi tiež prepojené s rozsudkom súdneho dvoru. Určite tu bude dobré e, mm, úsilie výkladu tohto rozhodnutia. Dôležité je princípy, rešpektovať princípy, ktoré sú pomenované v rozhodnutí, tiež princíp seba učenia. Musíme sa snažiť lepšiť vzťahy s našim partnerom Marokom. Možno to nie je dobrý spôsob v, v práce na týchto vzťahoch, keď Maroko neakreditovalo ešte našeho nového delegáta v Maroku. Nie je to dobrý znak. Nejde to správnym spôsobom, podľa mňa, takýmto spôsobom. Ďakujem, pani Šujca. Budem stručná. Bola to dobrá delegácia sprevádzaná s pánom Pancerim. Dôležité otázky Maroka. Cieľom misie bolo posilniť politický dialog. Súčasne sme mali množstvo e, stretnutí na vysokej úrovni. Čo ja by som chcela zdôrazniť je boj proti radikalizácii to bola veľmi dôležitá otázka, e, rodové otázky. Nik- nestretli sme nikoho z vysoko postavených predstaviteľov, kde bola žena na tejto pozícii, len administratívnych úlohách. E, problém, že neboli vo vedúcich pozíciách. Ja z toho vyvodzujem toľko, že hlásať reformy je jedna vec, ale ich implementácia je druhá vec. Snažia sa o maximum. Otázka západnej Sahary, rozhodnutie súdneho tribunálu. Snažia sa nájsť čo najlepší spôsob, ako to implementovať. Podľa mňa to nebude ľahké tento rozsudok implementovať. Teším sa na e, e, návštevu ministra zahraničných vecí tu vo výbore a budeme určite pokračovať vo výmene našich názorov. Ďakujeme ti. Teraz pán Parňo. Zopár e, slov v rýchlosti. S, iste stretli sme sa s predstaviteľmi politiky, na vysokej úrovni. A to je veľmi dôležité, keďže išlo o prvú návštevu AFETu. Už je to niekoľko rokov, čo sa zúčastňujem partnerských e, stretnutí s marockými partnermi a toto je poprvý krát, kedy som zo strany marockých predstaviteľov e, e, vycítil určitú frustráciu E, vycítili sme, a aj nám to povedali, e, že sa necítia e, dostatočne docenení zo strany Európy. Nielen my ako Európsky parlament, ale i komisia, i rada, pokiaľ ide o tri politiky. Politiku migračnú poprvé, ako pripomenul už pán Preda, Maroko sa stalo k destináciou, cieľovou krajinou a e, zaznamenáva v posledných rokoch významný prísun migrantov. Ten, e, prís, ten príliv asi neustane. E, my veľmi pozorne by sme sa tomu mali venovať, aby sme takúto výraznú krajinu nevideli e, destabilizovanú veľmi významný ekonomický a politický hráč e, v Magrebu a preto treba pozorne toto partnerstvo si ceniť. A druhý bod potom, rovnako viac pozornosti treba venovať prevencii radikalizácii cie. Priestor pre náboženstvo v ich i našej e, e, spoločnosti e, islám je témou, teda islám v spoločnosti je témou, e, je e, dôležitý preto, aby sme sa vyhli islamizácii európskej spoločnosti s tými e, excesmi, ktorí sme dokázali bohužiaľ ktoré sme museli konštatovať napríklad toto leto v Barcelone. Toto je teda dôležitá oblasť. Boj proti terorizmu z očí v oči radikalizácii. V tomto duchu treba rozvíjať našu spoluprácu a mali by sme tiež, podľa mňa, e, e, obohacovať našu spoluprácu o témy sociálne a ekonomické. Rast ekonomický, ktorý je nepostačujúci v Maroku a tiež e, rovnocený prístup k verejnej službe, e, teritoriálne e, nezrovnalosti, tak ako sme ich konštatovali. Myslím si, že v rámci našej susedskej politike by sme mali reagovať na očakávania z marockej strany. Ďakujeme, pán Parňo. A teraz na záver dvaja kolegovia, ktorí na misii neboli, ale chceli by čosi povedať. Pán Nárt a potom pán Buchner, pán Javier Nárt, Ako prvý Maroko iste je, je najlepšou z krajín Severnej Afriky, avšak je to krajina s veľkými problémami keď hovoríme o návštevách marockých politikov, musíme povedať, že veľká časť e, marockej politiky je kontrolovaná cez ministerstva kráľom. Otázky e, obrany a náboženstva. Ide o to, že je tu takmer teokratická úloha najväčší ekonomická moc je, je v Maroku v, v vládnucej dynastii. Sú tu viaceré reformy a tu vidíme dva veľké problémy. Mladí, ktorí sú mimo systému a tiež islamizmus, ktorý mnohí označujú za ako umiernený takisto e, spiritualita, ak nevidíme vlastne veľkú časť e, tej reality, že väčšina tých teroristov, hoci žili v Európe, sa narodili práve tu, tak popierame realitu. Mnohí e, džihadisti z Maroka sú v Sýrii alebo v Iraku, Všetko to treba pomenať, pretože súčasne, ako som povedal, je to dôležitá krajina, pokiaľ ide o stabilitu, boj proti terorizme, mu a migrácii. Treba hovoriť i v pozitívnych bodoch. Nemôžu to však vnímať len estetické reformy a súčasne zabúdať že na to, že ide o schizofrenický systém. Skutočná moc je v, rok, v rukách zo pár ľudí. Európsky parlament, Európska únia, Španielsko, Francúzsko musia byť realistickejšie. Musí, vždy sú tu vyhlásenia, ktoré ktorých sme svedkami. Sú to pekné vyhlásenia, ale nesúvisia s povahou problému. Musíme veci naozaj pomenovať. A poviem to ešte raz, tento realizmus vo vzťahoch s takou dôležitou krajinou pre Európu, pre celú Európu, nielen pre Španielsko, aby tento realizmus, pragmatizmus bol e, naozaj pretavený do našich vzťahov. Teraz pán Buchner na záver. Ďakujem. Som prekvapený, že u týchto všetkých správ týkajúcich sa porušení ľudských práv e, sa nehovorí o západnej Sahare. Hovorí sa o porušeniach v rámci Maroka, ale o tých, brutálnych, ktoré si ani neviem predstaviť, na západe e, Sahary sa nehovorí. My ako Európa by sme nemali zatvárať oči. Chcem pripomenúť to, že Európska komisia celkom jasne zdôraznila, že chce obchádzať e, ten rozsudok, pretože E, sú tu určité dobré obchody, mali by sme tu ale podľa mňa viac dbať na naše princípy. Ďakujeme za vaše príspevky. Kolegovia, nevidím ďalšie prihlášky do diskusie a môžeme teda prejsť k téme 15. Pán Rondos, poprosím vás, aby ste prišli sem.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 Stretol som sa s ním pred 4 týždňami pri pozorovateľskej misii v Kenii. Je naši osobitný predstaviteľ pre africký roh. V tejto funkcii je už 6 roko, rokov a preto sa veľmi tešíme na túto výmenu názorov vzhľadom na mnohé skúsenosti z tohto e, regiónu. Váš mandát pokrýva i Somálsko, Sudán, Južný Sudán, Etiópia, Ganda, e, Džibuti a Eritreu. A dôvod, prečo som sa domnieval, že bolo dobré spolu hovoriť, pretože s nami hovoril o množstve víziev v tejto oblasti, vnútorné konflikty, ktoré naozaj E, destabilizujú tento región. Boli to po dlhé roky hostovské krajiny, utečenecké drámy. V mnohých týchto krajinách e, samozrejme treba spomenúť i e, konflikt v Jemene, kde sa tradičné rovnováhy posúvajú mnohé ďalšie výzvy samozrejme, ktoré sa odohrávajú v africkom rohu. Takže pán Rondos, bolo by dobré asi, keby ste pohovorili o týchto výzvach, možno o nejakých pozitívnych e, vývojových tendenciách. Verím, že my ako EÚ by sme mali venovali viac pozornosti tejto časti sveta. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem David. Potešil som sa, že som vás mohol vidieť na Nairobi s kolegami pred voľbami. Tiež ma veľmi teší, že môžem hovoriť s vami všetkými. Ako som už povedal k Davidovi i kolegom, som osobitným predstaviteľom EÚ, teda celej, celú úniu, vrátanie tohto parlamentu. vždy som k vašej vám rád k dispozícii. Budem sa snažiť byť čo najstručnejší, aby sme mali možnosti. Určite budete mať množstvo otázok. To určite umožní za definovanie mojho zmyšľania. Zo pár všeobecných postrehov aké sú geografické kontúry môjho mandátu a spôsob, ako sa na to pozerám a tiež spolupráca s DEVKO, treba sa pozerať na tri úrovni. Sú tu vzťahy v rámci e, e, týchto krajín, a tie sa jednotlivo doplňajú a výzvy. Toto je veľmi krehký, eh, krehká oblasť. Hneď vedľa ďalšej veľmi krehkej oblasti všetko je prepojené. Toto treba mať na pamäti. Budem veľmi úprimný prekročme len bežné diplomatické e, frázy. Ak sa nebudeme tejto oblasti venovať pozornosť, tak sa nám veľmi bolestivo to vráti. Toto je veľmi dôležité. Všetci si to musíme uvedomovať. Je tu asi 200 miliónov ľudí. Otvorenosť spoločnosti a riadenie to je veľmi veľká výzva a to hovorím, pretože chcem prekročiť len to zmýšľanie, či to je klasická demokratizácia a čisté voľby. Otázka je, že treba rozvinúť inštitúcie, ktoré by dokázali absorbovať seizmický efekt disentu. To je výzva pre takéto regióny. V určitých krajinách tá odpoveď je, že ide to dobrým smelom. Inde e, je to e, zablokované a v krajinách ako v Južný Sudán je to stav v každom ohľade katastrofický od ľudskej až po inštitucionálnu e, fázu. Čo vnímame v tomto regióne, a to je, súvisí s touto mojou návštevou, je E, sú dopady vnútorné i vonkajšie, nové, exter, externé. E, a to je ten e, efekt preklápania a dopadu z Perskej oblasti. K tomu sa ešte vrátim, ale chcem, aby ste mali na pamäti toto neustále presúvanie vplyvov a spätných vplyvov the issues in the region tá vplyvy v tom regióne sú viaceré. Hospodárstvo, to znamená, je tu demografická explózia a je otázkou, či hospodársky rast alebo manažment tej redistribúcii prospechu, ktoré prináša rast, či to skutočne to vyjde v ústrety tejto rastúcej populácie. Je to takmer matematická otázka, ako my chceme kolektívne čeliť tejto výzvy. Tí, ktorí nemajú pocit, že teda by mali prospech z tejto, tohto rastu, myslia dve veci. Buď teda mentálne migrujú, to znamená ich lojálnosť sa poresúva, to znamená štát im už neposkytne to útočisko na to, aby boli lojálni. To je takisto otázka, ktorá súvisí s politickým správaním, správnym alebo nie, alebo potom migrujú reálne. Idú ľudia predovšetkým smerom na sever a toto sa iba začína. A my na to nesmieme zabúdať. Nechcem vás alarmovať, ale musím byť veľmi reálny a nemôžeme sa tomu vyrie- ne- nevyriešime to iba nejakými potemkinovskými projektami. Som rád, že kolegovia z DFK skutočne robia vážnu prácu na to, aby riešili tieto otázky. Ide však o to, či skutočne si uvedomujeme, aké to je obrovské. Pokiaľ ide o politickú správu, a či už teda hovoríme o Eritre, Etiópii, Somálii, Sudáne, Južnom Sudáne, Džibuti, Kene, aj Ugande, hoci tie posledné dve, pretože ten skutočný, pretože skutočné dopady na tých prvých krajinách, ktoré som spomenul, myslím si, že e, sú tu dosť také pochybné otázky, ako tá politika funguje v týchto krajinách. ľahko očerneme nejaký režim, avšak musíme sa pýtať, ako niekto chce pomôcť riešiť tieto otázky. Je to v našom záujme riešiť to. Preto som spomenul už predtým, demokracia ako taká musí v takomto regióne mať základ na politickom chápaní e, pluralizmu, tých rozdielov, čiže etnické rozdiely, náboženské alebo iné. Ak nemáme takýto prístup, tak jednoducho máme veľký problém ako ten, ktorý vidíme v Sudáne, Južnom Sudáne a v Somálsku. A to bolo skutočne e, veľmi e, zlé v týchto krajinách, pokiaľ ide o rozmer. A to potom súvisí s otázkami bezpečnosti. Veľká otázka, ktorú by som spomenul iba v stručnosti, aby som vás prostredkoval to, že ako to vlastne vyzerá s tými zmenami. Chcem upriamiť vašu pozornosť na dopad toho, čo sa dialo napríklad v krajinách Perského zálivu. A to zasadím do širšieho kontextu. Zamyslite sa prosím geostrategicky nad tým. Tento región Červené more a východné pobrežie Ameriky, e, Afriky až po Egypt. Ide, je to iba 30-40 kilometrov od Jemenu a toho, čo sa vlastne deje na Červenom mori. Z historického hľadiska tie prepojenia vlastne e, celé to má svoj základ ďaleko predtým, než tam prišli nejaké Európania, pokiaľ ide o politické prepojenia, obchod a tak ďalej. Takže musíme si uvedomiť, že my sme tí, ktorí iba nedávno tam prišli. Avšak čo tam máme, je e, znovu obnovenie tých starých záujmov, ktoré vlastne z krajín Perského zálivu prichádzajú. Niektoré africké, africké naproti, niektoré africké naprotivky, ktoré, s ktorými ja som v kontakte, oni to vlastne vnímajú oni, nás označujú ako tých novoprišelcov, musíme sa nad tým zamyslieť, čo teda znamená pre tieto krajiny, ktoré vedia, že majú krehký politický systém, ako sa to jednoducho vyrieši, čo tam teda sa momentálne deje. Spôsob, ako to vnímam ja z pohľadu môjho mandátu v tomto regióne, je to, že ak si pozrieme na tie najnovšie spory, ktoré tu sú, napríklad pokiaľ ide o radu golských krajín a rozhodnutia proti Kataru, tak vidíme, že zo strany Jemenu tu bol veľký rastúci záujem na to, aby tu bola bezpečnosť na západnej časti Perského zálivu. Takto to teda vnímajú krajiny Perského zálivu, tak to bolo aj mne vysvetlené. Dobre, tak toto chápeme. My nemáme v Európe monopol na politiku susedstva. Oni majú takisto právo na politiku susedstva, však otázka je, či ide o zdvojnásobovanie susedstva, alebo či tu bude možno nejaký spôsob nájdenia konverzácie, aby krajiny Perského zálivu niečo dosiahli práve v krajinách afrického rohu. Ak nie, tak bude problém, pretože naše investície sú veľké a naše záujmy sú možno ešte veľk- väčšie ako naše záujmy. Takže momentálne je tu aj otázka, ktorá týka sa toho, že či tieto krajiny, ktoré sú pod tlakom, aby sa dali do nejakej aliancie, nie je to poprvýkrát, viacerí z nás pochádzajú z krajín, z krajín, ktoré boli nútené, aby sa za ostatných 10 rokov, 20 rokov dali do nejakých aliancií a tieto krajiny v východnej Afrike momentálne znášajú rovnakú podobu tlaku. A otázky, ktoré, otázky, ktoré musia riešiť, je, že či sa priklonia k niekomu, teda tak oni to vnímajú, aké sú teda tie náklady na, tie vnútorné, na tú vnútornú vyváženosť. Nezabúdajme na to, že tieto krajiny sú buď hlavne moslimské, alebo majú zmiešané moslimské a nemoslimské obyvateľstvo. Sú tu hlboké rozpoly, ktoré by potenciálne sa mohli ešte zhoršiť. Podľa toho, že ku ktorej strane sa priklonia. Potom je tu ešte ďalšie pokušenie, ako to povedal jeden predstaviteľ štátu, ktorý povedal, áno, ale keď, po, ale keď sa tam ponúkne toľko peňazí a my sme takí chudobní, tak čo spravíme? Takže otázka začína byť, ako lacno sa chcete nechať predať. To je aspoň tá konverzácia, ktorú som ja mal s niektorými predstaviteľmi týchto štátov. A ešte k tomu doplním niečo. Však máte špecifického zástupcu Európskej únie tam, tak vlastne nikto nemá taký istý mandát ako ja. To znamená, za pár rokov bolo skutočne privilégiom pre mňa mať pocit, že ľudia, ktorí sú dôležití v týchto krajinách, predstaviteľa týchto krajín majú pocit, že sa môžu obrátiť na Európsku úniu a žiadať pomoc alebo radu z politického hľadiska, pretože nemajú nikoho iného, s ktorým by sa mohli rozprávať. A ja No to takisto nezabúdajte, to je veľká výhoda. Či sa to správnym spôsobom využije, to je už druhá otázka. Ja posúdim, či viem, čo robím, ale zkrátka takýto aspekt tu máme. A ešte ďalšia otázka, ktorá súvisí s tými napätiami, ktoré môžu podporiť ten centrif- tie centrifugálne tendencie, ktoré sú tu v týchto krajinách aj v celom regióne, akým spôsobom my chceme nájsť nejaký spôsob riešenia, ako to celé udržať. Jedno z možných riešení, že sa budeme s nimi rozprávať. Sú to požiadavky z ich strany, sú takisto ľudia v Európe, ktorí žiadajú, aby sme s nimi mali dialog. Moje odpovedenie som si celkom istý, že toto skutočne je, čo je potrebné. Podľa mňa treba sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom sa tá situácia spravuje sama a ako pomôcť pri zlepšení tej situácie. Takže v stručnosti sa už chcem dostať nejakým špecifickým návrhom. Čo tu teda máme? Máme tu Somálsko, krajina, ktorá vzhľadom na tú pomoc, ktorú všetci vydávate, sú to veľké investície, finančné investície, pokiaľ ide o bezpečnostné operácie, pokiaľ ide o rozvojovú prácu a tak podobne, Somálsko je sa už začala zlepšovať, ale bohužiaľ ešte stále ďaleko od nej. ideálnej situácie momentálne musí obstať v búrke. Prečo? V akej búrke? Pretože zistili momentálne, že ich tu niekto nutí, ako keby museli prikloniť sa k jednej či druhej strane. Nevedia, ako sa rozhodnúť. Majú tu zrazu možnosť voľby, ktorú budú musieť realizovať. Takže to je dôležité a my máme veľký záujem, aby sme robili všetko preto, aby Somálsko, teda projekt Somálska, sa nezboril. Nemyslím si, že sa zborí, ale je to teda určitá búrka, cez ktorú momentálne táto krajina a jej vývin prechádza. Takže musíme jej pomôcť, aby sa správne z toho vymanila. Eritrea sa už rozhodla, už má, už sa priklonila na jednu stranu. Je to dosť ťažká krajina na pochopenie, nie je vždy celkom jasné, ako sa tá situácia bude vyvíjať Etiópia zvláda situáciu, ale príliš veľká na to, aby zvládla všetko to, čo ju čaká. Sudan takisto je veľmi opatrný, pokiaľ ide o tie všetky prepojenia s krajinami Golfperského zálivu. Djibouti, ako povedal váš predseda práve, sa prikláňa veľmi delikátnym spôsobom k svojim partnerom a Somaliland, ktorý je súčasťou Somálska, ale funguje nezávisle, ak to tak môžem povedať, tak Somaliland eh, ide cestou Saudskej Arábie a Emirátov. Priklonilo sa teda k týmto partnerom. Myslím, že sa momentálne nachádzame vo fáze vyhodnotenia toho, čo sa môže udiať. Takže to sú tie kľúčové záležitosti, na ktoré nesmieme zabúdať. Východné pobrežie Afriky pozdĺž Červeného mora a ešte ďalej na juh sa militarizuje bezprecedentným spôsobom. Inými slovami, západná časť z Červeného mora vlastne sa dostala do militárnej krízy, ktorá sa objavuje práve v Perskom zálive, to znamená, myslím tu Jemen. Takže ide tu o internacionalizáciu bezpečnostnej krízy a to už je veľmi vážne jeden prístav za druhým sa takýmto spôsobom preberá, prenajíma a vidíme, že sa to vlastne stáva z týchto prístav, že tieto prístavy sa stávajú vojenskými centrálami, základňami. Nemáme konkrétnu odpoveď na túto situáciu, ale vidíme, že tu dochádza k militarizácii. Toto všetko sa deje v čase, keď tieto krajiny eh, potrebujú zúfalo ďalšie investície. Aké investície a na základe čoho tieto investície prídu? Bude tu nejaká konkurencia na to, aby sa priklonili k nám? Čo to skutočne bude stáť nás? A po tretie, za ostatných 25 rokov sa udialo skutočne veľmi pozitívny, veľmi pozitívny krok. Jeden z najpozitívnejších za posledných 25 rokov bol to vlastne e, príchod salabizmu. Prečo to tu spomínam? Prečo to vôbec nastolujem v tejto otázke ako nemoslim? Ako predstaviteľ Európskej únie v regióne, ktorú poznáme ako rozmanitý, región, pokiaľ ide o náboženstvo a preto tam bola veľká potreba spoluexistencie týchto náboženských menšín. Pokiaľ ide o také náboženstvo, ktoré začína praktizovať niečo, čo je bezprecedentné, pokiaľ ide o tú exkluzívnosť tohto význania, vidíme, že tu dochádza k zlyhávaniu toho spolu nažívania, dochádza to k určitým posunom v lojalnosti a identity. Nemusím vám ani vysvetľovať, že kam sa takto dostaneme. Ale toto je skutočne veľká otázka. Ľudia sa snažia to naformulovať veľmi zdvorilo, používajú sa eufemizmy, hovorí sa o násilnom extrémizme, o tom a o tom. Ja to nazvem veľmi jasne, ide tu o radikalizáciu populácií, ktoré začínajú jasne hovoriť, že ich lojalnosť je voči niečomu inému ako k postkoloniálnym štátom celého regiónu v tejto časti Afriky. To je veľmi vážna vec. Ja som o tom hovoril s predstaviteľmi štátov, hovorím o tom na všetkých úrovniach spoločnosti a je úplne jasné, že tu dochádza k takej, e, takému stresu, ktorý tu je akademici to nazývajú alebo označujú pod politickým hospodárstvom. je tu už iba o to, kde by e, tu bol stály tok peňazí zo zvonka. Tá radikalizácia vlastne je samoudržateľná z hospodárskeho hľadiska. Nehovorím teraz o tom, že to je vlastné týmto štátom, ale jednoducho takýmto spôsobom sa to vyvíja. A týmto sa zasa dostávam k tej kľúčovej otázke, že či máme inštitúcie a postupy pluralizmu predtým, než sa vôbec začneme venovať otázke jednej osoby, jedného predstaviteľa štátu. Na základe tých nových, na základe tej novej situácie, ktoré tu máme, pravdepodobne ženy už nebudú v tejto časti sveta mať veľa čo povedať. To znamená, ak sa pozrieme na všetky tieto tri prvky, tak vidíme, ako sa k tomu treba postaviť. Preto Aké sú teda tie výzvy, o ktorých som ja hovoril vo vašom mene, o ktorých som hovoril s našimi naprotivkami v tomto regióne? Poprvé, Červené more. Červené more sa teraz stalo skutočne kľúčovou otázkou. Čo to znamená pre nás v Európe? Militarizované Červené more, ktoré je nebezpečné, to je jednoducho výbušnina, ktorá môže kontrolovať až 65 našich obchodov. To je teda konkrétny dopad. A ja som skutočne rád, že moji, africkí, moji africké náprotivky to vidia a uvedomujú si to. Po druhé, máme tu Níl, čo je takisto veľký tok, ktorý sa stal byť zdrojom rozdielov medzi Egyptom, Sudánom, Etiópiou a potom ešte smerom na ďalej. A kvôli tej súčasnej situácii v Perskom zálive, vidíme, že sú dochádza k väčším aktivitám pri Níle. Egypt začína byť aktívnejší. Vidíme, prečo sa začal teraz tak strašne venovať otázke manažmentu Nílu. Ale sú tu aj ďalšie otázky, ktoré s tým súvisia. Niektorí si myslia, že majú možno väčší nárok na to, aby využívali vody Nílu pre svoj vlastný prospech. Po tretie, migrácia. Nezabúdajte na to, že pokým my sa tu boríme s migráciou do Európy, tak migrácia vlastne prebieha celý čas v tomto regióne a to v obrovských číslach. Ľudia sa vlastne stále viac presúvajú do nepohostinných oblastí. My oprávnene investujeme veľa peňazí z viacerých dôvodov, robíme to z vlastných záujmov, ale jednoducho tá situácia je takáto ak sa pozrieme na demografiu, ktorú som spomenul na samom začiatku, tak mám pocit, že niekedy ako keby že to ako keby to bola nejaká priehrada, ktorá my sa pýtame, či praskne alebo nie. Ľudia, milióny ľudí, ktorí v tomto regióne jednoducho sa dostávajú na pracovný trh v týchto krajinách, už dávno prekročili tú hranicu toho, čo tento trh práce môže uživiť a zamestnať. Takže musíme to hodnotiť aj v tomto kontexte. Ďalej hranice. Hranice v tomto regióne vlastne sú nedoriešené, niekedy ani nie sú vyznačené po období kolonializácie a častokrát sú tieto regióny v podstate osídlené populáciou, ktorá je marginalizovaná. Je to politická otázka, my to musíme zohrať kľúčovú úlohu, pretože my ako Európska únia Máme veľkú skúsenosť, pokiaľ ide o otázku vytvárania hraníc, ktoré sa dajú lepšie spravovať. Je to teda nová stratégia, my to môžeme zvládnuť, dokážeme to. Spomenul som teda tú radikalizáciu, dovolte mi teda na záver povedať už iba toľko. Nechcem vám u vás vzbudiť dojem, že sme teraz e, všetci v panike a nevieme, čo máme urobiť. Prvé pravidlo, ktoré by som navrhol, a vždy to vysvetľujem aj svojim kolegom, je, že my, nás neplatia, aby sme sa iba prizerali, my musíme sa venovať záujme Európskej únie. Ide tu o tieto záujmy. Ako to urobíme, akým spôsobom to urobíme, ako si stanovíme priority. Poprvé, pretože sú tu interné dizonancie, ktoré sú vo viacerých krajinách, je dôležité, aby sme zostali čo možno najviac zaangažované, dokonca ešte viac, aby sme jednoducho zabezpečili určitý zmier v rámci znútra, pretože keď tieto krajiny prasknú, tak to pretečie ďalej. A potom už budeme musieť iba zbierať to, čo zostane. Južný Sudán je príkladom toho, čo sa môže stať. Pred desiatimi rokmi to bolo Somálsko a vidíme tu ďalšie príklady. Takže venujeme sa riešeniu tejto situácie. Ďalej musíme sa venovať niečomu a máme tu výhodu, že budeme budovať i regionálnu integráciu je tu priestor na to, aby tento región, ktorý už momentálne si uvedomil, že ak nebude integrovať medzi sebou navzájom tak jednoducho, si ho rozdelia, rozdelia si ho ako nejakú mrcinu medzi tými mrchožrútmi. A oni si to uvedomujú. Treba si uvedomiť, ako sa to udeje a musíme sa poučiť z našej vlastnej minulosti a našich skúseností a musíme nájsť spôsob, ako by sme mohli e, spraviť tento dialog konštruktívnejším, tak aby sa skutočne stal e, produktívnejším pre vzťah, vzťahy. Všetkým musíme jasne povedať, že sme ochotní pomôcť. Takže tým by som skončil. Ďakujem za vašu zhovievavosť a pozornosť. Takže, pán predseda, máte opäť slovo. Ďakujem, Alex. Naozaj opäť veľmi zaujímavé slova. V regióne je veľa víziev a vy, vy ste nám ich priblížili. Máme čas do šiestej. Slovo dostane prvý rečník Michal Gále za EPP. Ďakujem za to, že ste opäť prišli medzi nás, ako povedal predseda. Vždy je to veľmi poučné v porovnaní s predchádzajúcim razom. Mám pocit, že ste trošku väčší filozof. Možno, že ste eh, načrtli ešte oveľa viac problémov a víziev A myslím, že je dôležité pripomenúť význam tohto regiónu, ako ste povedali. Možno by sme sa mali tendenciu zameriavať príliš e, na východ a juh, na toto bezprostredné susedstvo a nie na susedov, našich susedov. Preto je dobré, že ste prišli medzi nás. Možno otázka na porozumenie, čo konkrétne to znamená. Hovorili ste o militarizácii Červeného mora, prístav za prístavom. Kto je za tou militarizáciou? Je to nejaká konkrétna krajina, alebo ide rôznych aktérov Ide o to zaručiť prístup e, zahraničným vojenským zložkám. Neviem, bolo to pre mňa príliš abstraktné. Možno keby ste vedeli povedať, že v prístave e, Sudán a v Eritreji Masawa je to to, v Somalilande je to tak a tak, v Mogadišu, ale je to zase niekto iný. Takže kto kde a kto čo od koho žiada. Ďakujem. Odpoviete hneď, ako chcete vy. Máme čas, takže možno, že by ste mohli okamžite odpovedať a potom sa prihlásia ostatní. Takže stručne. Áno, trošku väčší filozof, asi som trošku e, zostarol. Takže Masawa, tam to ešte stále nie je jasné. Ale Arabské Emiráty majú záujem, Port Sudan severnejšie, je jednoznačne v sudánskych rukách, ale ešte stále sa tam hovorí o ďalších investíciách. A sam Južná Eritrea, hneď nad Djibouti, a Spojené Arabské Emiráty, ich e, vojenská základňa pre operácie v Jemene, Djibouti. Tam sú všetci. USA, Francúzsko, ale predovšetkým Čína. Naozaj obrovské investície. A preto sa musíme naozaj zamyslieť nad úmyslami Číny a potom Berbera v Somalilande, Spojené arabské emiráty. Hovorí sa o e, možnej vojenskej základne, základne, ale ešte nie je jasné, kto by tam vyslal vojakov. Bosaso, Portland, taktiež e, e sú to záujmy Arabských Emirátov, Mogadišu, to je v e, tureckých rukách, turecký prístav, južnejšie Gismao, asi ešte skôr Spojené Arabské Emiráty. Čiže pôvodne možno, že skôr zamerané na obchod, ale veľmi rýchlo sa to zmilitarizovalo. A keď o tom hovorím, e, ak ste krajina ako Etiópia bez priameho prístupu k moru, tak e, Djibouti je vlastne jediným prístupom k moru a preto to Etiópia považuje za naozaj významnú bezpečnostnú záležitosť, takže preto hovorím o internalizácii bezpečnostnej otázky. Dúfam, že to je to trochu jasnejšie. Ďakujem za SAD, pán Panceri. Ďakujem pekne. Ďakujem za váš opis. Dá sa toho povedať veľa, ale mám iba tri stručné otázky ohľadne tejto nestabilnej oblasti Afriky, o ktorej ste hovorili. Sú za tým hlavne interné alebo externé faktory? E, treba sa pozrieť možno aj na nedávne dejiny. Politický islam, začlenenie do globálneho hospodárstva, e, e, regionálne konflikty, medzinárodné vojenské zákroky. E, neviem, pýtam sa vás, za, čo za tým je, aby sme vedeli, o čom konkrétne diskutujeme vo vzťahu s týmito krajinami či teda je za tou nestabilitou interný alebo externý faktor. E, od toho závisí aj reakcia. Vy ste potom, potom položili možno, že rečníckú otázku, čo môžeme my ako EÚ spraviť, čo by sme mali spraviť. Takže my možno máme isté ťažkosti zasiahnuť pretože nemáme jasne zadefinovaný intervenčný projekt, ale možno, že sú tu aj e, rôzne záujmy a preto nie je možné mať jednotnú víziu EÚ. A pýtam sa vás aj na pôsobenie Číny. Hlavne ak sa pozrieme na migráciu Mm, možno, že tieto veľké mocnosti by si mali sadnúť za jeden stôl. E, to vlastne destabilizuje Afriku a hlavne túto oblasť. Treba teda tu konať zodpovedne, pretože práve kvôli pôsobeniu Číny sa tie migračné e, toky zintenzívňujú. Odpoveď? Áno, nie sme to iba my a Eh, naozaj by bolo eh, prehnané snažiť sa to vyriešiť sami. Tie výzvy sa netýkajú iba daného regiónu. Medzinárodné spoločenstvo eh, nie je jednotné už len z transatlantického hľadiska nie je jasné smerovanie a ak e, ste v tom regióne, tak e, ani nie sú im jasné zámery USA. A to je dôležité. Perský záliv to nie je teraz jednotný celok, ale sú rozdelení. Aj s tým sa musíme vyrovnať. A Čína. Súhlasím s vami, že musíme s nimi diskutovať. Aj keď e, to možno v mnohých prípadoch bude sporné, máme rozdelené názory, ale musíme spolu hovoriť. Takže musíme e, rozhodiť siete z môjho osobného hľadiska, kedy ide o hľadanie riešení Ja eh, chcem, aby sme boli účinní z politického hľadiska, aby bolo jasné, čo chceme, aké sú naše záujmy, inak sa stratíme v procesoch, výboroch a tá oblasť bude horieť medzi časom. Takže o to, o to mne ide. Súhlasím teda s vami Eh, ale schopnosť koncentrovať sa jednotlivých aktérov je v súčasnosti obmedzená. V tejto oblasti kvôli tomu, čo som opísal, eh, je jasné, že oni EÚ vidia ako konštantu a preto sa na nás obracajú, pretože pre nich sú časy veľmi neisté. To je veľká zodpovednosť pre nás, ale musíme, musíme eh, splniť očakávania. Ďakujem, Charles Senok. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že vás tu opäť vidím, Alexander. Keď sme sa videli naposledy, tak ste boli e, práve e, eh, určení ako mimoriadný <clears throat> vyslanec pre africký roh ja som si opäť prečítal svoju správu. Všimol som si, že väčšina toho, čo som si myslela, čo som odporúčal, sa e, nestalo, takže tie výzvy sú stále rovnaké. Klimatické zmeny, e, hlad, salafizmus. Myslím, že s Michaelom Gallerom sme tam vtedy boli. A Myslím, že sa odtedy až tak veľa nezmenilo. Potom sme sa stretli aj s premiérom Macedónska a napriek tomu, že e, tieto krajiny deli 5000 kilometrov, obidvaja sa sťažovali na e, vahabistických salafistov, pritom tradične ide o e, sekulárnu oblasť e, e, s veľa kresťanmi. Ale čo sa zmenilo? E, Perský záliv, e, Katar, Saudská Arábia. A to je nové. To prináša novú dynamiku. Menia sa trošku geopolitické záujmy, ale jedna vec, o ktorej ste nehovorili, je Brexit. A mňa zaujíma, čo si vy myslíte, čo sa stane o, v prípade Atalanty pretože to bolo celkom účinné na pobreží Somálska, táto misia. E, bola uznaná úloha EÚ a špecificky Britov. Ja navrhujem, aby možno, že aj po Brexite ostalo to sídlo v Spojenom kráľovstve a nebolo presunuté okomžete. Čiže možno, že k tomu by ste sa mohli vyjadriť. A potom Somaliland. Vy ste to tak obozretne naformulovali a chcem povedať, že jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli ísť e, saudskou cestou je to, že Saudská Arábia, ktorá je proti nezávislosti a majú veľkú váhu v Arabskej lige, Možno, že e, to, že navrhnú členstvo Somálsku v Arabskej lige zohráva úlohu. Ja myslím, že majú nárok na istú politickú umiernenosť. Takže treba pamätať na možnosti, ako zachovať túto krajinu jednotnú, ale veľkým problémom je tam aj hladomor čo by sa dalo spraviť. A potom Niger, aký pokrok v oblasti regionálnej integrácie, v oblasti infraštruktúry, hospodárskej spolupráci. Stalo sa niečo v posledných e, uplynulých piatich rokoch? E, neviem. Potom prístav Barbara tá militarizácia je znepokojúca. Džibuti, príchod Číny, nespomenuli ste japonskú základňu už niekoľko rokov. Aj v iných častiach sveta sú Číňanci a Japonci kilometr od seba. Alexander, Atalanta to naozaj je úspech Teraz už nejde len o e, pirátstvo, ide o e, námornú bezpečnosť v tomto zálive, preto musíme tomuto venovať veľkú pozornosť. E, ide o e, lode, ktoré sa plavia medzi Somálskom a Jemenom. Ide aj o pašovanie drog, nezákonné e, Indickom oceáne, oceáne, čiže oveľa východnejšie. Je potrebné e, možno, že rozšíriť našu perspektívu a pohľad na námornú bezpečnosť. Atalanta bola vynikajúcou platformou. E, e, Zarušilo to prítomnosť pretože tá, to nebezpečenstvo nie je len na suši, ale aj na mori. Ide o to, ako sa k tomuto problému postavia členské krajiny. Nemám v tom postoji na teraz jasno, ale každopádne je to niečo, čomu by sme mali venovať pozornosť, pretože inak to bude e, hrozbou pre nás. Už sme o tom e, síle hovorili, ale neviem si predstaviť, že by Saudská Arábia podporovala rozdelenie e, Somálska Môžem sa myliť, myslím, že sú tam aj mnohé iné e, záujmy vo vzťahu so Somalilandom. EGAD je aktívny, myslím, že sa hovorí o tom, na čo by sa skutočne v súčasnosti mal zameriavať. Sú za tým, je za tým nedávny vývoj. Malo by to zaručiť politickú a regionálnu integráciu. Myslím, že to sa teraz rozbiera, rozbieha. E, boli veľmi nápomocní v prípade e, Somálska pri budovaní e, spolkového štátu a Džibuti, áno, máte pravdu. Tam je veľa záujmov. Neviem, ako sa to podarí zvládnuť. Ďakujem za Alde, pán Nárd. El extraordinario informe. Nuž, poďakoval by som vám za vaše správy. U takéto dôležitej rozsiahlej témy som ešte nepočul takú dobrú správu. Ďakujem naozaj. Mám otázky. Mohamed bin Sabin v Saudskej Arábii a hospodárske pozície v takejto krajine s toľkými rezervami po poklese cien ropy, politické náklady tohto dobrodružstva v Jemene a obrovské zločiny. Pozeráme sa iným smerom ako dlho môže tu Saudská Arábia tá pokračovať v Jemene o niekoľko rokov? To nebude možné. Hovorili ste tiež o, o probléme migrácie. Nie je možné, prijať všetkých ľudí na pracovné miesta, ale veľký problém je i v tom, musí existovať štruktúra na získanie podpory. V Etiópii napríklad napriek všetkým e, protestom a utlaku je to krajina, kde, ktorá má určitú životaschopnosť. Južný Sudán však je krajinou, kde sú na čele vodcovia eh, jednotlivých etník v Somálsku, v Eritreji jednotlivé kmene takisto, Sevr Berky, Oman Bashir na severe. Nie je tu štruktúra, ktorá by bola v stave eh, získať štruktúru, ktorá by obyvateľstvu dala nádej. Sú to skorumpované krajiny a akákoľvek spolupráca by bola okrem filantropického pohľadu neužitočná. Hranice ďalej sú tou najskutočnejšou tým príkladom. V Etiópii ide o historické hranice. Od Sudánu až po Keniu je to, je to tradičná hranica Etiópie so Sudánom. Južná hranica je imperiálna hranica Etiópie. Najhomogénnejšie hranice vlastne. Nemyslím si, že je to otázka e, e, hraníc. chýbajúca dôvera v štáty, keď nerobia krajiny to, čo by robiť mali. Následkom je potom fundamentalizmus. Nie, keď nie je tu ani minulosť, ani budúcnosť, pozeráme sa vlastne do nesprávnych e, cieľov. Well, uh, I think trávate tu obraz ktorý by na, naznačoval, že moja práca bude vlastne veľmi krátko doba. Musím však zostať optimista. Má to však i inú stránku. Keď hovorím o mladých, neviete si predstaviť dynamiku, otvorenosť, ktorá existuje. To treba využiť. Moja generácia politikov Eh, odstupuje alebo stáva sa pr- prepitočnými. Naša úloha je zapájať sa čo najkreatívnejšie s touto generáciou. Majú záujem a mnohí z nich chcú niečo robiť. Nie je to pekne, ale ako sa to uvádza do života. Ja veľmi verím v to ako možno zlepšiť e, malé podniky. To je tá veľká výzva, ktorú treba riešiť. Všetko iné, či už je to kor- korupcia, sú to tí mladí, ktorí budú bojovať proti korupcii. To je ich hypotéka. Treba nad tým premýšľať Treba, musíme sa na to pozerať sami a vidieť v tom výzvy. Ja mám obavy, pokiaľ ide o zopár tých krajín, za ktoré som zodpovedný, ale to je moja odpoveď. Počujem celkom jasne, čo hovoríte, ale ako to prejde do krokov, do akcií. Musíme byť veľmi inteligentní v tom, ako postupujeme u mladých. Poslední rečníci, pani Gomez, pán Káro, pán Epidedeus, náš odborník na Somaliland, pán Carver. Ďakujeme. za veľmi zaujímavú, zaujímavý prínos. Určite e, nadviažem na tie vaše komentáre k významu k tejto oblasti. Treba jednotlivých inštitúciách medzinárodne sa činiť. Tým pádom nadvezovať na záujem tu keď hovoríte o význame afrického rohu. Myslím si, že ľudia dobre rozumejú, koľko ľudí presídlených eh, sa tam nachádza. Hovorili ste o jemenskom konflikte. Keď som tam bol pred rokom na súkromnej návšteve v Somalilande, bolo zjavné, že tam nakoniec nebol utečenecký tábor, pretože jemenskí utečenci sú e, veľmi dobre integrovaní v Somalilande medzi veľmi pohostinnými ľuďmi. To naozaj najlepšie e, vypovedá o pohostinnosti týchto ľudí. Hovorili ste o projektoch v Somálsku. Musíme eh, hľadať eh, riešenie. Somáliu nevnímam ako projekt, ale ako je polutovania hodné, že, že po 25 rokoch hovorili ste o riešení, Takže vlastne čo z toho zaznieva, je potreba, aby sa toto udialo. Aká je stratégia komisie? To by ma zaujímalo v tejto súvislosti. Špecificky pre túto oblasť. Hovorilo sa tu o, o, o kontexte pohotovostnej pristávacej dráhe, otázka infraštruktúry. Posudzuje komisia, že, že je tu legitímna práca vlády v Somalilande, alebo e, tomu tak nie je. Myslí si komisia, že e, by to mohlo byť riziko e, e, radikalizácie, ak krajina nebude uznaná. Hovorili ste o otvorenosti a túžbe po úspechu. Ja si myslím, že úspech e, v Somalilandu môže nastúpiť len cez medzinárodné uznanie. Mám ešte zo pár otázok. A teda rýchlo k ním. Finančná podpora EÚ pre voľby v Somalilande bude to efektívne bez uznania, bez krajiny? Otázka, otázka boli ste eh, spokojní eh, v tejto problematike? Ďalej, James. stručne. Európska únia podporuje tieto procesy. V Somálsku sme pod, podporovali, ale to nie je otázka, teda, či sme pod to eh, uznali. A to je ten základ našej činnosti. či naša finančná pomoc e, pomáha absolútne a otázka mať voľby vôbec a nie ich e, odkladať. Čo sa tu vôbec deje? Čo sa deje, no už tak spochybňuje sa legitímnosť požiadaviek, ktoré majú e, Somalčania, pokiaľ ide o autonómiu a tak ďalej. Tu sú moje otázniky. Aké sú tu záujmy? Ako to, že sú tieto sklzy časové? Toto bola jedna vec, ktorá bola v kontrakte so zvyškom Somálska. Všetci predsa v regióne trpia suchom Na to sa treba takto pozerať. Teraz ďalej, pokiaľ ide o zvyšok, či, či môžu pokračovať správa Berber, je veľmi, to veľmi citlivé, ale všetky ďalšie štáty v Somálsku sa dohodli. Od, od, otázka, či sa dá dosiahnuť dohoda v, v Mogadišu, či môže vlastne požehnať procesu. Mnohí sú v parlamente zo Somalilandu v Somálsku. Je to veľmi prepletené, prepletený e, s, s, e, blok e, kompromisov. Teraz pán Epidedeos. Ďakujem. Vítajte v našom výbore. Dnes máte sviatok, takže všetko najlepšie. Chcem vám poblahoželať k vašej výbornej výbornej analýze a prezentácii. Mám tu otázku. Konkrétne, ako môžeme prispieť k stabilite regiónu? Vy tvrdíte, že EÚ sa uznáva ako stabilizačný faktor, ale konkrétne a prakticky, ako môžeme toto implementovať? Aké môžeme prijať kroky? aby naša úloha mohla byť pozitívna v tomto regióne. Pretože vieme, že momentálne sú tu štáty, ktoré sú v konflikte, sú tu občianské vojny a EÚ nemá spoločnú eh, politiku. Máme spoločné peniaze, ako môžeme naozaj prispieť a zohrávať pozitívnu úlohu v regióne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše želania, zodpoviem vám ale v angličtine. Čo môže urobiť EÚ? No tak otázka z niečo už robí EÚ. Výrazne sa prispieva. A nejde len o to nechať sa merať v čiastkách peňazí. Ide o to, že práve že Európska únia prispieva, že nám to dáva hlas. Treba pomôcť, alebo teda ekonomickým nádejam, to je jasné. Po druhé, EÚ sa zapája v tom, že sa pomáha ľuďom, ktorí naozaj majú problém sa porozprávať. To sa týka e, krajín v okolí. Je tu množstvo aktivít v tomto ohľade. A po tretie si myslím, Snažíme sa vytvárať regionálne komponenty. Je tu množstvo aktivít. Ak vy naznačujete, že nič nerobíme, odpovede nie, nie, deje sa tu veľa. A je to naozaj e, zasluhujúce si rešpekt. Ale otázka tu znela takisto, Nastal čas nevnímať sa ako osamelých hráčov. Našim strategickým záujmom musí byť zapojiť i ďalších, aby záujmy EÚ mali určitú podporu zo strany iných, aby sme mohli stabilizovať tento región, aby sme na to nemysleli ako zdroj a exporter výrazných problémov. Potrebujeme týchto e, aliancií. Je to dlhodobá práca. Mňa však prekvapuje, keď to porovnám s tým, e, kde sa tento región kedy si nachádzal. Ide to správnym smerom. Avšak sú to určité e, komponenty, na ktoré sa treba zameriavať Tieto otázky si treba klásť. Treba povedať, možno sa to niektorých dotkne, ale je tu tendencia snažiť sa, technokra- aby technokrati vyriešili tieto problémy. Ja zastávam úplne inú filozofickú školu. To znamená, ľudia ako vy sa musia viac zapájať a nám pomáhať hľadať riešenia a spájať ľudí, aby politici sa rozprávali s politikmi. Toto je to posolstvo, ktoré by som vám rád zanechal. Ďakujeme teraz Anna Gomeš. Ďakujem vám za tento veľmi zaujímavý a dramatický Ehm, traktát o výzvach geostrategických, ktoré máme pred sebou v tejto časti sveta. A dúfam, že to prebudí našich vodcov, pretože to nevnímajú. Tie geopolitické dôvody ehm, vedú k tomu, že sa základné princípy prehliadajú v niektorých týchto krajinách, dokonca možno vo všetkých. Južný Sudan by to nebol, ak by sme boli v zmysle Američanov pomáhali to vytvárať. A samozrejme rozhodujúce krajiny ako Etiópia a Egypt sú tu ešte. Moja otázka znie, ako vnímajú nás, pokiaľ ide o konflikty, ktoré štiepia región? Vnímajú nás, ako máme, vôbec, čiže máme ne, vôbec nejakú pozíciu, pokiaľ ide o konflikt medzi e, týmito krajinami, alebo máme len imič predav, predajcov zbraní, prevládajúci imič, ktorý vlastne v regióne máme. E, súhlasím s vami, naozaj vzťahy s týmito krajinami sú naozaj e, technokratické. Keď sa hovorí o predaji humanitárnej pomoci, ale nevidíme zodpovedajúci politický vplyv, ktorý by mohol byť dopadom investícií v krajinách, ako je Etiópia, kde by sme naozaj mohli do, dopomôcť k zmene. Nie, dopomohli sme k zmenám pre utláčateľov, nie pre mladých, ktorí, ako ste boli správne poznamenali, budú e, tvárniť budúcnosť. Môžete ísť do tej džungle v Kale a tam navidíte stovky mladých z tohoto regiónu. A tu už nebudem spomínať tých, ktorí sú v tých krajinách, ktoré ste vyspomenuli. Egypt, Etiópia, Egypt. Myslíte si, že ešte stále nie sú pod tým, pod tým vplyvom peňazí Sádskej Arábie, tak Etiópia ako aj Egypt? A v tomto kontexte, čo napríklad Spojené štáty americké, mohli by ste nám povedať viac o tejto krajine? Máte pocit, že vedia, kam idú? Pôjdu tam, kam aj Barack Obama chcel ísť a nebolo to veľmi dobré? To bola posledná otázka. Ďakujem pekne, Anna. Teším sa, že vás vidím opäť. Dve, tri veci si myslím. Efekt Európskej únie, alebo imič Európskej únie, áno, má určitý imič. Ten imič sa líši, je to pozitívne vnímaný imič, vidím to celkom jasne, ale keď je pozitívny, tak predsa len Denis Healy kritizoval napríklad niekoho v parlamente, ktorého označil ako niekoho, kto je príliš dobrý na to, aby zaznamenal nejaký pokrok. Aj toto môže byť negatívum. Myslíte, že si ľudia skutočne robia veľkú hlavu z toho, nad čím sa my zamýšľame? Neviem, ako odpovedať na vašu otázku, ale myslím, že tá otázka je dobrá. Nesmieme na ňu zabúdať. Mojou úlohou je, aby som sa snažil pripomínať ľuďom, že Európska únia by nemala byť vnímaná iba ako automat na peniaze, do ktorého sa strčí karta, že sa bude dúfať, že tieto peniaze výjdu Niekedy táto, tento automat Európskej únie môže aj zablokovať tú kartu. To treba pripomenúť ľuďom, ale sú tu aj ďalšie veci, ktoré sa dajú urobiť. Takže ja vidím tú vôľu počúvať a pozorne sledovať to, čo my hovoríme. Nemôžeme byť iba dobrí voči ľuďom, musíme im pomôcť, aby riešili to, čo sa zdá byť ako keby neriešiteľný interný problém. My musíme nájsť riešenie. Preto som sa už predtým vyjadril k tomu, že politici sa musia Nech Nechcel som vám tu lichotiť, to je veľmi praktická rada pre vás. Etiópia, Egypt, áno, to je veľmi zaujímavé a je to veľmi toxické, to viacerí by priznali. Neviem, ako to bude ďalej pokračovať, ale bohužiaľ sú to dve krajiny, kde by ste očakávali, že budú mať rovnaké záujmy, majú rovnaké problémy, majú rovnaké obavy, možno podobné štruktúry a predsa len je tu nebezpečenstvo toho, že čo môžu priniesť dopady alebo nejaké zlé výpočty budúcnosti. Takže niektorí z nás od tohoto odhliadajú, treba hľadať e, tie oblasti, tie spoločný základ a myslím, že prvý krok, ktorý treba urobiť je ten, že obe krajiny by si pomohli, ak by sa nepodporovali na ceste do nejakého rohu prostredníctvom vlastnej retoriky. Vidíme to v niektorých situáciách v minulosti. Ťažko sa potom vyštverať z nejakého rohu. Je tu priestor a je tu spoločný základ pre konkrétne kreatívne zmýšľania. My k tomu môžeme prispieť a ešte Spojené štáty americké. Čo k tomu môžem povedať? Ja neviem. Čo mám povedať? Neviem, ako to bude. Ale buďme opatrní, nestraťme sa v nejakých karikatúrách. Ide o veľkú krajinu, ide o štát, ktorý funguje, funguje ako štát. Takže tých, ktorí zaujímajú iba titulky, treba povedať, že sú tu ešte politiky, ktoré fungujú, môžete pokračovať v rozhovore so svojimi náprotivkami a takto treba postupovať ak to nebudeme robiť, tak sa dostaneme iba k tomu, že jednoducho budeme, podľahneme tomu, čo vidíme v televíznych kamerách, večer v správach. Takže pracujme ďalej. Je tu politická práca, a, ktorá sa môže urobiť aj ďalej a môže to byť na prospech, aj v prospech tohto regiónu. Kolegovia, istotne súhlasíte, že Iš, mali sme tu 75 veľmi zaujímavých intenzívnych minút. Ďakujem pekne Alexovi v mene našeho výboru za jeho prezentáciu a myslím si, že by sme mali tento región posunúť na agendu našho pracovného programu za rok 2018. AFED pripravuje návštevu do Afriky v decembri, možno návšteva do Etiópie, takže možno sa tam stretneme. A Charles Tenok nám pripomenul, že tá posledná správa o tejto časti sveta je už pár rokov zastarala. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, ktorí tu boli. Ďakujem, istotne sme sa obohatili. Prajem veľa šťastia vašej práci v tomto regióne sveta. A teraz končím naše zasadnutie a zajtra o 9.00 budeme pokračovať ďalej v rámci našeho zasadnutia budeme tu mať Markusa Edelera, ktorý bude ďalším vyslancom do, novým vyslancom do Moskvy. V Moskve, takže prajem vám pekný večer. Ďakujem.